Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré popoludne prajem, dámy a páni. Nezdá sa, že by nás tu bolo veľa. Nie je tu veľa poslancov, ktorí by sedeli na svojich miestach. Priateľu, ďakujem, že ste prišli. Pani Sander, ste tu sama? Ešte som tu ja. Á, ďalší člen prichádza. Už máme dvoch poslancov. Spolu sme traja. Úžasné. Štyria. Aj vy ste tu. Piatý prichádza. Toľko kolegov. Ale máme tu spravodajcu pán Benedik, Javor. Takže začneme. Bod číslo 1. Prijatie programu schôdze. Ak nie sú žiadne poznámky, môžeme program schôdze pridať, prijať. E, ďakujem. Oznámenia predsedajúceho nie sú. Dnes nemám žiadne. Schválenie zápisníc zo schôdzi ktoré sa konali 11. až 12. júla 2016, 5. septembra 2016, Máte k ním nejaké poznámky? Nevidím, že by sa niekto hlásil. Ďakujem pekne. you, you the, the title, which is very long, about one minute. Binding annual... Minútu bude trvať čítanie titulu 4. bodu Záväzné ročné znižovanie emisí skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody a zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 525 lomeno 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy. Milý Benedek, titul bol taký dlhý, že spolu s nami sa mu môžeme venovať e, na zasadnutí výboru ITRE. Predstavitelia stanovili záväzne ciele redukovania emisií 40 e, do roku 2030 a niektoré sektory, ako viete, nespadajú pod dohodu EU ETS a musia znížiť emisie do roku 2030 o 30 v porovnaní s rokom 2005, v porovnaní s celkovými cieľmi. Navrhované nariadenie tento záväzok mení na ciele, ktoré sú záväzné pre každý členský štát na obdobie od rokov 2000, medzi rokmi 2021 a 2030 na základe princípu spravodlivosti, efektivnosti nákladov a e, integrity v ekológii. Gestorským výborom je samozrejme výbor Envy. Spravodajcom výboru Envy je kolega Gerben Jarn Gerbrandy, kolega z ALDE, zo skupiny ALDE, ale je zároveň aj náhradníkom vo výbore ITRE. Preto môžeme si vymeniť názory s kolegami z výboru ITRE, pretože tu máme medzi sebou hlavného spravodajcu. Necháme to na diskusiu. Prosím teraz spravodajcu, nášho kolegu Benedeka Jávora, zo skupiny GUE, aby odprezentoval svoj názor. Ďakujem pekne. E, zastupujem zelený, ale inak ďakujem, že ste ma uviedli. Sú to klimatické zmeny, samozrejme, že ste zelení, ale aj keby ste zastupovali GUE, boli by ste naozaj ekologicky. Ide tu o zlepšenie toho, čo sa deje v oblasti klímy a nie od, kto je odkiaľ e, moja spolupráca s tenevými spravodajcami sa bude niesť v tomto duchu. Ďakujem za úvod. Prepačte, že som prišiel neskôr. Bol som povolaný na iné schôdze paralelné, zasadajú aj iné výbory. Dokonale ste tu opísali, ako výbor ITRE má poskytnúť stanovisko e, gestorskému výboru ENVY. Sú tu dôležité veci, ktoré sú pre ITRE závažné, poslankyne a poslanci právom poukázali na to, že treba sa podieľať na tém, tomto nariadení a spolupracovať s komisiou a samozrejme s výborom Envy. Keď komisia navrhla toto nariadenie, brali do úvahy parížské dohody a aké urgentné následné kroky treba urobiť po Paríži, aby sme dosiahli ciele. Prepačte, prerušuje rečník. Prerušuje predseda rečníka. Musíme zmeniť poradie rečníkov, pretože na dvojke kanály by mala byť angličtina a teraz tlmočenie je tam počuť iný jazyk na kanáli číslo 2. Môžete hovoriť aj na kanáli 0 svojim rodným jazykom. Pán Javor pokračuje, ak dovolíte, budem pokračovať v angličtine. Samozrejme, že som schopný hovoriť aj rodným jazykom, ale myslím si, že väčšina ľudí ocení, že budeme hovoriť po anglicky a nie po maďarsky. Musíme splniť požiadavky Parížskej dohody, ktorá je z časti naplnená požiadavkami komisie, ale ešte stále verím, že musíme pracovať na tom, aby sme posunuli na vyššiu úroveň ambície v oblasti európskej klímy aj energetiky. Máme tu na to balíčky, máme tu ciele, máme tu e, vzostup o 1,2 stupňa teplotného. V rámci parížských dohod sa toto dohodlo ako strop. S tieňovými spravodajcami eh, hádam, dospejeme ku kompromisu. Uvidíme neskôr, to sa vyjasní. Až neskôr zatiaľ poukážem na závažné skutočnosti, ktoré sa týkajú spolupráce v rámci výboru ITRE. Berúc do úvahy fakt, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť od eh, medzi rokmi 2016 a 2020, komisia si myslí, že by sa mal zvýšiť rozpočet na uhlík a čím skôr sa začnú vyratávať emisie, tým e, viac budú ovplyvnené trajektórie emisií. Nesmieme odmenovať krajiny, ktoré neplnia dohodnuté ciele a musíme venovať pozornosť úsiliam jednotlivých členských štátov EÚ. Oceňujem návrh komisie po roku 2020 sa netreba snažiť o niečo viac navyše. Ďalej sú tu emisie z horúceho vzduchu. Máme tu číslo 1,5 miliard tón do roku 2020. Takéto emisie skleníkových plynov nesmieme, aby sa objavili na trhu. Mechanizmus flexibility. Tento je skutočne veľmi potrebný, pretože nejde len o tranzíciu v rámci EÚ. Musíme zároveň zabezpečiť, aby sme nevytvorili nežiaduce javy. Na, tieto mechanizmy sú na to, aby členské štáty plnili požiadavky, ale nevytvárajme situácie, kedy členské štáty môžu akosi obísť dosahovanie cieľov nariadenia. V mojom návrhu sa budem venovať aj kontrolným a revíznym mechanizmom, vieme, že Európa odporúča nielen vytvoriť nariadenie ako také, ale dôležité je aj sledovať, ako sa rozpracováva a uplatňuje v praxi a ako členské štáty plnia nariadenia Európskej únie, na čo potrebujeme mechanizmy revidovania a reagovania na isté slabosti včas. Táto kontrola dodržiavania má byť až v roku 2027. Je to návrh komisie, ale členským štátom by to nedalo priestor na aplikovanie dodatočných politík a cieľov. Žiadam teraz, aby každoročné hodnotenie alebo vyhodnocovanie sa inak nastavilo, aby to bolo dvojročné, tieto opatrenia. To znamená, ne, neznamená žiadne ďalšie administratívne navyšovanie byrokracie, Ide tu len o overovanie dodržiavania dohodnutého. Sú tu dôležité veci, o ktorých budeme hovoriť s tieňovými spravodajcami počas našich rozhovorov. Možno tieto sú tie najdôležitejšie výzvy pre parlament Soči voči komisii o tomto nariadení, o zdieľaní úsilí Týka sa to politik energetickej efektívnosti, týka sa to parížských dohôd a to, táto celá tematika sa týka šokujúceho vývoja v arktickom prostredí, čo nám pripomína, že potrebujeme čo najrychlejšie prijať veľmi ambiciozne nariadenie, ktorý prispieje k boju proti klimatickým zmenám. Ak sa nám to nepodarí, tak potom globálny systém na planéte, klíma na planéte môže aj skolabovať. Dúfam, že spolu s tieňovými spravodajcami vytvoríme stanovisko za výbor ITRE a potom výbor ENVY, výbor pre životné prostredie, bude môcť upraviť návrh komisie tak, aby Európsky parlament a vôbec Európska únia ako taká mali nariadenie o náležitom zdieľaní úsilí. To nie je nemožný cieľ. Členské štáty by mali byť schopné ho dosiahnuť a nám to všetkým pomôže pri efektívnom boji proti klimatickým zmenám. Ďakujem, hovorí predseda. Neskôr budete mať ešte viac času prideleného. Pani Bonafé tu nie je, nahradzajú náhradnička. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Simona je v Taliansku. Zdraví vás. Nariadenie o zdieľaní úsilí predstavuje dôležitý krok v kontexte európskej stratégie tranzície k nízkouhlíkovej ekonomike. Budeme hlasovať o ETS a v ITRE budeme hovoriť o príspevkoch v členských štátoch EÚ k cieľom, celkovým cieľom v sektore ne-ITS o malých priemyselných podnikoch, o doprave, budovách, poľnohospodárstve, aj o odpadovom hospodárstve. Tento návrh sa zameriava na zredukovanie európskej emisie o 30 v porovnaní s rokom 2005. Je to naozaj cieľ, ktorý kombinuje hospodársky vývoj so stabilitou. Skupina socialistov a demokratov podporuje takúto voľbu. Ehm, šokujúce dôsledky klimatických zmien sú už prejavené aj hospodársky. Nemáme dostatok zdrojov, ale nesmieme ehm, nechať veci jednoducho tak. V oblasti dopravy máme a ďalej v oblasti budov, v oblasti stavebníctva a dizajnu výrobkov nám čelíme rôznym výzvam. Ide tu aj o suroviny a obehové hospodárstvo. Toto všetko súvisí s našou tematikou. Ehm, je tu výzva, ktorú, ktorej sa musíme postaviť čelom. Táto cesta, kedy budú veci povinné, musí vychádzať z pragmatického legislatívneho rámca. Druhá časť je v rámcové rozhodnutie o obehovom hospodárstve, máme tu ETS a spolu to, všetko toto mm, sa bude spojené v návrhu od komisie v tzv. novom zimnom balíčku. V parlamente by sme mohli prispieť e, vložením solidarity a e, navodením koherentnosti návrhov komisie. To sú dve dôležité, dva dôležité aspekty. Ďalej, navrhuje e, komisia niečo, čo je dostatočne ambiciozne, no, ak si vezmeme do úvahy mechanizmus flexibility, ako ho spomenul pán kolega Javor, Potenciálne dopady týchto flexibilít, ktoré súvisia s LULUV, po využívaním pôdy, a takisto trajektóriou do roku 2050 v oblasti emisií a akou cestou sa vydá EÚ po parických dohodách. Ďalším aspektom je férovosť, spravodlivosť. Musíme zvážiť, aký férový je tento návrh, čo sa týka distribúcie cieľov na tri kritické body. Prvý, kritická, asymetricky distribuovaný mechanizmus a takisto cieľ, ciele v neskorších rokoch. Myslím si, že musíme zachovať špecifika jednotlivých členských štátov EÚ, inak sa neujmu v praxi týchto činov členské štáty. Ďakujeme. Ďalším, ďalšou rečničkou je pani Punset.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 Stanovené ciele sú stanovené ročne a neviem, či je tam dostatočný priestor pre našu reakciu v prípade, že členské štáty nebudú tieto ciele naplňať. Ďakujem. Kolega Benson. Ďakujem. Možno pán... Škoda, že pán Sean Kelly tu dnes nemohol byť, ale chcem povedať, že EÚ musí byť stále v popredí boja proti zmenám klímy a to znamená, že musíme plniť dohody, parížské dohody a konkrétne politiky, ktoré z nich vyplúvajú. Musíme navodiť rovnováhu medzi našimi záväzkami pri e, riadení klímy a zároveň špeci- zohľadenie špecifik rozličných hospodárstiev v členských štátoch EÚ. Toto sú výzvy, ktorým čelíme a dúfame, že budeme mať e, dobrú základňu, aby sme sa tomu mohli postaviť. Rovnováha medzi ambíciami, nákladovou efektívnosťou, flexibilitou a senzitivizovaním je veľmi dôležitá. Vítam, že sa existujúca flexibilita zachová pre členské štáty EÚ. E máme tu EU e ETS, máme tu LULUF, Kredity v rámci LULUV sú dôležité a ide tu o mix e, poľnohospodárstva a ďalších prídavných tém. Manažment pôdy je tiež súčasťou celkového obrazu. Pri sekvestrácii uhlíka sa využívajú všetky možné mechanizmy Máme tu programy zalesňovania, ktoré tiež majú znížiť hladiny uhlíka. Musíme zabrániť únikom uhlíka z rôznych procesov, ktoré zvyšujú potom emisie. ETS a ne-ETS sú komplementárne, dajú sa kombinovať, sledujú ten istý cieľ, zníženie o 40 e, emisí do roku 2030. Flexibilita v EU ETS volá po nákladovo efektívnych aktivitách v oblasti emisií a to treba, tu treba zabezpečiť, aby sme mali realistické východisko od roku 2021. Pre niektoré členské štáty je to výzva, pretože bojujú už s tým, čo musia dosiahnuť do roku 2020. Zároveň je hospodárska kríza, neinvestuje sa toľko. Myslíme si, že to je dobré východisko a môžeme zlepšiť tento text, tento návrh, pričom sa budeme venovať aj sektoru ne ETS. Za Európsku komisiu riaditeľ DG Klima Artur Undermecker. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. A ja si myslím, že môžem byť veľmi stručný, pretože podľa mňa každý mal čas sa oboznámiť s návrhom. A ďakujem tým, ktorí považujú náš návrh za vyvážený z hľadiska férovosti, environmentálnej integrity, efektívnosti nákladov. Niekoľko poznámok o konkrétnym bodom, aby som ubezpečil kolegov, že z hľadiska e, e, nadvýkonov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nepouvažujeme o žiadnych prenosoch, tak je momentálne formulovaná legislatíva a zatiaľ sa nežiadalo o zmenu. Pokiaľ ide o komisiu, ani si nemyslíme, že niektorý z členských štátov by nedosiahol v roku 2020 svoj cieľ, pretože to je bolo veľmi nákladné. Máme veľmi efektívny mechanizmus dodržiavania, ktorý už funguje teraz. Tým budeme pokračovať. Pokiaľ ide o pružnosť, tak si myslíme, že pokiaľ ide o bilanciu, nie sú tam medzery. Komisia bola opatrná, konzervatívna v svojom prístupe. Pri kontrole dodržiavania, tak tu by sme chceli prejsť k systému, ktorý je racionalizovaný, ktorý je menej zaťažujúci administratívne pre členské štáty a komisiu. A preto navrhujeme meké aj tvrdé opatrenia. Meké opatrenie, že každý rok budeme preverovať, či členské štáty e, sú na ceste dosiahnuť svoje ciele, ale nebudeme ich každý rok žalovať za to, ak by náhodou niečo nedosiahli. Len im pripomenieme v kontexte našeho hlásenia o stave energetiky, ale povedzme raz za 5 rokov ich môžeme zobrať aj e, na súd, ich žalovať, to bude tvrdé opatrenie. Taktiež, pokiaľ ide o flexibilitu, ktorú máme pod LULUCF, do, môžeme dosiahnuť až po tých piatich rokoch. To znamená, že môžete sa mobilizovať ako členský štát a e, v polnohospodárstve by bol ročný cyklus ne, e, príliš krátky na tieto ciele. Pokiaľ ide o nezákonný logging, to sa spomínalo, ale my tu nepokrývame emisie z lesov, o tom budete hovoriť neskôr, dnes po piatej. A tam je cieľom to, že ak by malo dojsť k vyrúbaniu alebo k zniženiu lesov, tak to sa zohľadní tiež v bilanci EÚ. A potom ešte jedna poznámka, ktorá hovorila, že tento návrh e, sa týka polnohospodárstva a že sa nevenujeme jeho problémom, ale to nie je pravda, pretože v rámci zdieľania úsilia bude musieť aj polnospodárstvo znižovať svoje emisie a farmári sa budú musieť tým zaoberať aj v oblasti LULUSEV odvetví. To znamená, že budú mať viac možností v budúcnosti ako dnes. Môžu to mať podľa DSA alebo LULUSIEV a tu je, to sú tie nové možnosti pre polnohospodárov, ale vôbec nemáme v úmysle niekoho, na niekoho, na niektoré odvetvie zabudnúť v tomto úsilí. Ďakujem, pán riaditeľ. Hovorí pán predseda. Nejaké záverečné slovo. Náš e, spravodajca, pán Jábor. Takže ak môžem poprosiť, keby ste snad tiež boli stručný. Raz sme mali 7,5 minúty tu na, takže 30 sekúnd, keby ste zvládli, to bolo super. Ďakujem tieňovým spravodajcom za ich príspevok aj komisii. Vidím ešte priestor na zlepšenie a zdokonalenie návrhu. Budeme s tieňovými na tom pracovať, aby sme dosiahli takéto zlepšenie a ja dúfam, že budeme v našej práci úspešní. Ďakujem. Ďakujem za výborný výsledok, nielen z hľadiska času. To znamená, že môžeme prejsť teraz k našmu harmonogramu. Hlasovanie bude 23. marca v ITRE. A Envy 29. mája. Takto vyzerá náš harmonogram. a do 11. januára môžete postúpiť ešte pozmenujúce návrhy. Teraz prejdeme k bodu 5. Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu roky 2016 až 2020. Spravodajcom je pani Angelika Mlinar z ALDE a ITRE. A chcem pripomenúť, že Európska komisia v apríli 2016 vydala oznámenie pred pol rokom na túto tému. A tento akčný plán vychádza z predchádzajúceho, ktorý bol na roky 2011 až 2015. Čiže je to vždy na 5-ročné obdobie a gestorským výborom je IMKO. A ide o správu z vlastnej iniciatívy, ale podľa pravidla 54 je ITRE asociovaným výborom. To je veľmi dôležité, že máme potom určité výhradné kompetencie v dôležitých otázkach. Dneska máme prvú výmenu názorov v ITRE na túto tému. A ak môžem požiadať Angeliku, aby otvorila diskusiu. Ďakujem, pán predseda, aj pán mm, kolegovia. Veľmi sa teším tejto našej dnešnej rozprave a taktiež sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ako už pán predseda povedal, máme exkluzívne kompetencie v e, týchto oblastiach v rámci tejto správy. E-vláda je kľúčovým prvkom stratégie digitálneho jednotného trhu, zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady aj záťaž občanov a firiem. Veľa by sa k tomu dalo povedať, ale chcem sa držať niektorých hlavných bodov a potom by som si rada vypočula, čo povedia moji kolegovia. Vítam oznámenie, ako povedal E, pán predseda, ktoré vydala komisia. Na európskej úrovni sa už toho veľa spravilo, aby sa umožnila e, digitálna transformácia vládosť, e, vlád, či už ide o verejné obstarávanie alebo iné oblasti verejnej správy. Cieľom je zjednodušenie života občanov aj lepšia koordinácia medzi členskými štátmi, posúdenie vplyvu a možná revízia rámca interoperability sú tiež cestou, ktorá môže viesť tomuto cieľu. Koherentná e, európska štruktúra lepšie implementovala na úrovni ČEŠ, lepšie zapojenie IKT. To všetko napomôže interoperabilitu. Komisia podporuje interoperabilitu operabilitu, koordináciou členských štátov, aby vytvorili európsky katalóg i norie, i kategóriem pre verejné obstarávanie. Aby sme mali dlhodobý udržateľný rámec pre digitálnu transformáciu vlád, podľa mňa musíme mať také opatrenia, ktoré sú nepriestrelné do budúcnosti. Jej flexibilita, otvorenosť, e, priateľskosť voči užívateľom sú kľúčové v tomto. Musíme využiť nové, nové trendy, ako je napríklad cloud a podobne. Otvorenosť je tu tiež dôležitá. Otvorené údaje a služby môžu napomáhať vytváraniu nových služieb a nových riešení. A samozrejme, súčasne musíme chrániť údaje a súkromie občanov. Ďalšia vec je akceptácia e-government občanmi. Tá je stále nízka v členských štátoch, preto potrebujeme prístup, ktorý je zameraný na používateľa a je voči nemu priateľský. Komisia sa tu snaží ísť príkladom, digitálne prispôsobuje svoje služby občanom a podnikom, napríklad e-fakturácia, e-dodávky a podobne. Ja si myslím, že aj iné európske inštitúcie, ako je parlament, by sa mali snažiť byť avantgardou tejto digitálnej transformácie. Avšak nemali by sme zabúdať na to, že aby sme mali inovatívny akčný plán s pohľadom do budúcnosti, musíme splniť určité predpoklady, kým sa dajú veci realizovať, napríklad infraštruktúra, kvalita, otvorenosť údajov, interoperabilita, bezpečnosť údajov. A to znamená, že sa musíme postarať o to, aby toto všetko už bolo zrealizované v členských štátoch. Máme možnosť vytvoriť posilnené služby pre lepšiu spoluprácu medzi občanmi a podnikmi a vytvoriť využiť otvorené štátne údaje a efektívne využívať nové technológie. A taktiež si myslím, že by sme sa mali chopiť tejto príležitosti. Teším sa na vyjadrenia mojich kolegov. Ďakujem. No, rýchle. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za EPP pani Sander. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, Elektronická verejná správa je fantastickým potenciálom pre znovu nadviazanie vzťahu medzi občanmi, podnikmi a medzi verejnou správou na strane druhej. Digitalizácia verejných služieb umožní e, získať časť, ušetriť peniaze a zvýšiť efektivitu, ako aj transparentnosť a zároveň znižiť administratívnu záťaž, čo je mimoriadne dôležité pre naše podniky a najmä pre malé a stredné podniky. A preto veľmi e, podporujem túto aktivitu komisie, ktorá ide dobrým smerom. Potrebujeme viac európskej spolupráce, aby sme zabezpečili interoperabilitu ponad rámec hraníc a e, schvaľuje aj akčný plán, napríklad digitalizácia, jednotné klientské okienko alebo jednotné odovzdávanie údajov, otvorené údaje, vkladanie údajov online a tak ďalej a tak ďalej. Je veľmi dôležité, aby e, nastal pokrok v tomto všetkom. Dovolte mi urobiť štyri poznámky. Je veľmi dôležité, aby vládla dôvera. To je kľúčom k úspechu, teda aby užívateľia a malé a stredné podniky dôverovali verejnej správe, v jej schopnosť chrániť ich osobné údaje. A druhý bod, ktorý je veľmi dôležité, je zakomponovanie digitalizácie do administratívy. Teda digitalizácia nesme úplne vyčleniť na okraj nedigitalizovanú verziu, napríklad na vidieku medzi obyvateľstvom. V pokročilom veku e, neexistujú potrebné kompetencie, ktoré by im umožňovalo využívať digitálne výdobytky techniky a títo potrebujú mať prístup aj k nedigitalizovaným verziám verejnej správy. Je potrebné sa prispôsobiť aj potrebám užívateľa, teda to rozhranie musí byť veľmi príjemné na používanie a musí byť používané veľmi ľahko vo štvrtom bode by som sa chcela vyjadriť v tom smysle, že európske inštitúcie, tak ako to hovorila moja predrečnička, by mali ísť príkladom. Mali by sme napríklad začať prekladať internetové stránky európskych inštitúcií. Mali by existovať rôzne jazykové verzie týchto strán, pretože v súčasnosti e, všetko je výlučne v angličtine a nie každý občan Európskej únie ovláda angličtinu a preto obsah ktoré, ktorý chce Európska inštitúcia odkomunikovať, nie je disponibilný každému. Ja sa skutočne veľmi teším na správu, ktorá, ktorú kolegyňa Mlinárova poskytne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz SAD a kolega Zorinio je e, za nich tu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Povedalo sa všetko. Pani spravodajkyňa Mlinár môže počítať aj s našou podporou. Len niekoľko slov by som ale povedal k tomuto plánu a k tomu, ako to možno prepojiť s inými digitálnymi iniciatívami. Vieme, že EÚ sa na to pozera ako na výzvu a je to aj dôležité preto, aby sme prežili a naše E, my vychádzame z humanistických hodnôt a z demokratickej účasti a to musíme posilniť. A e, digitálna agenda nám to môže e, pomôcť. A tým by sme sa líšili od ostatných častí sveta. Potrebujeme lepšie spojenia a to som hovoril aj v správy o vlády o vzťahu vlády štátu aj s občanmi, podnikateľmi. Musíme sa tu nás mocniť a prispôsobiť novým technológiám a súčasne musíme ponúkať služby, ktoré sú odolné voči technológiám, ktoré prežijú technologické zmeny. A ako som už povedal, ja som mal správu v tomto výbore na podobnú tému a Mali sme tu odporúčania pre EÚ, teda pracoval som na viacerých takýchto správach. Je to veľká výzva, my ako tým sa musíme vyrovnať s týmto a je dôležité, aby sme používali elektronické služby, ktoré budú otvorené a inkluzívne a diferencované. A samozrejme, to musí byť aj prispôsobené podnikom, podnikateľom, ale súčasne musíme pamätať aj na občanov. A toto je dôležité pre, tento ďal, pre túto ďalšiu etapu. Ďakujem. A teraz pán Rajmon Zelený. Ďakujem, pán predseda. Téma správy ide správnym smerom a ja si myslím, že môžeme touto správou urobiť aj určitý príspevok. Chcel by som povedať toto. Na európskej úrovni si myslím, že parlament, komisia a aj rada sú už takou e, avantgardou, sú e, otvorení, verejne transparentní, vždy sa veci dajú zlepšovať, ale ja myslím, že by sme mali vždy pochválne poukázať na to, že už máme niečo v Európe. Veľký problém sú samozrejme členské štáty a ich národné kompetencie. Tam sú rôzne systémy, úplne rôzne požiadavky. Dokonca sa zbierajú aj veľmi rozdielne údaje. A toto by sme ako Európsky parlament mali mať na zreteli a tlačiť o dlhodo, dlhodobo na zverejňovanie, sprístupňovanie. A myslím si, že keď sa má e- Európa viacej zblížiť, viacej zrásť, tak je to veľmi dôležité aj pre občanov. A to je ten tretí bod. Ehm, jadro v pláne komisie je veľmi jasne určené, sú to podnikatelia, je to dôležité, treba to podporovať, ale nesmieme zabudnúť ani na občanov a ide aj o nich a administratívne činnosti, keď som, ja neviem, v cudzine a obrátim sa na úrady, mali by sme hovoriť nielen o uľahčení života pre podnikateľov, ale aj pre občanov, pre celú štátnu verejnú správu. Ďakujem pán Kohliček, ktorý zastupuje GUE a je podpredsedom nášho výboru. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko jednoduchých poznámok. Poprvé, je dobre alebo vhodné zjednotiť formát všetkých registrov, ktoré chceme spoločne používať v rámci EÚ. Niekde sa to darí, napríklad pri mapách, niekde sa to rozširuje to je napríklad evidencia vozidiel, technických preukazov, stratených vodičských preukazov a podobne. Vidíme to aj v oblasti evidencie občanov a nehnuteľnosti, ale stále mi nie je jasné, či tieto registre sú už prepojiteľné. Koncepcia je zrejme dobrá, naša kolegyňa tu hovorila o tom, že niektorí ľudia, najmä starší občania, nevyužívajú výpočtovú techniku. Ja som síce starší, ale pracujem s počítačom, zrejme aj náš pán predseda, ale sú ľudia, ktorí to nerobia. V Českej republike máme koncepciu checkpointov, kde na jednom mieste Ne, nie, vy ste mladí, ale dlhšiu dobu, prepačte, nie starší. V Českej republike máme koncepciu checkpointov. To je miesto, kde si môžete vybaviť rôzne dokumenty z registrov. Zatiaľ sa to rozširuje, je to začiatok a myslím si, že je to dobrá koncepcia na rozšírenie celou, naprieč celou EÚ. Otázkou je, že do akej miery možno potom preberať cezhranične údaje, ako tu povedal predstaviteľ zelených. Dôležitá je jazyková otázka, pretože nie každý hovorí viacerými jazykmi okrem svojho štátneho jazyka a dôležitá je aj interoperabilita. Je to podstatné, aby sa to dohovorilo. Wi-Fi je správny návrh pre EÚ Zase by mal byť jednotný formát, ale pozor na pokrytie. V Českej republike neviem, čo sa stalo, ale posledné tri roky sa veľmi zhoršil signál na mobiloch a sú celé plochy v našom štáte a aj na hlavných cestách, tratiach, kde jednoducho signál nie je. Takže je dobré zjednocovať registre, ale po druhé je dobré, aby sa čo na najväčšej ploche štátu zabezpečil prístup a to bez signálu nejde. Ďakujem. Much, Ďakujem, kolega. Žiada niekto o slovo? Nech sa páči. Dovolte mi povedať, že Elektronická verejná správa je téma sama o sebe, ale čo je veľmi dôležité, aby jednotný trh bol praktickejší, pretože e, ľudia ráno ne, e, pracujú, nehovoria o jednotnom trhu. Je to praktický krok. E, jednotná digitálna brána je veľmi dôležité, aby Eh, sme mali dostatočný tok dát. Ehkä uusiakin avauksia tämän lausunnon pohja. Rada by som eh, vyzvala komisiu, aby eh, prišla s novými prístupmi na základe tohto stanoviska. Najmä čo sa týka občanov Európskej únie, prihlasujeme sa k rôznym službám cez Google alebo Facebook, pretože naše vnútroštátne legislatívy sú pomalé. Bude to až v roku 2018, keď skutočne e, budeme mať e, jednotné prihlasovacie heslo. A zároveň nemáme ešte dostatočné bezpečnostné systémy. Dúfame, že, dúfam, že čoskoro budú existovať e, verejné registre, ktoré budú v prospech e, ich užívateľov a dúfam, že to bude prístupné aj e, malým a stredným podnikom a nám všetkým. Ďakujem pekne, kolegyňa, za Európsku komisiu. Pani Andrea Halmos za generálne riaditeľstvo Connect. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za túto diskusiu, ktorá tu prebieha. A ďakujem za úvodné slova, ako aj veľmi e, pozitívne reakcie o akčnom pláne. E, sme e, veľmi radi, že toto oznámenie je v súlade so stratégiou digitálneho trhu, ktorá pomáha obyvateľom Európskej únie a že že pomaly sa tieto služby stávajú disponibilné na území Európskej únie. My vyvíjame samozrejme úsilie a toto si vyžaduje aj úsilie zo strany členských štát. Je to veľká príležitosť, aby sa zlepšil vzťah s občanmi Európskej únie, tak ako ste to veľmi správne povedali teda. Zásady, ktorými sa naplňa eh, tento akčný plán, je vlastne úplne novým eh, prístupom k pojmu verejných služieb. A k verejných služieb, ktoré sú založené na otvorenosti, transparentnosti a disponibilite údajov orgánov verejných správ v členských štátoch, ako aj na cezhraničnej úrovni. Tak, aby verejná správa poskytovala veľmi kvalitné služby. Spomenuli ste, že v tomto oznámení ako keby chýbali e, služby občanom. Poskytovatelia digitálnych služieb vytvárajú základ pre e, kvalitné služby aj občanom. Samozrejme, existuje veľké množstvo služieb, ktoré sa týka podnikov, ale existujú aj iniciatívy, ktoré e, vytvárajú služby na jednotnom mieste, napríklad portál e-justice alebo jednotná digitálna brána. Tieto sú k dispozícii aj podnikom, ako podnikom, tak i občanom. Ja si myslím, že budeme môcť pomaly naplňať tento akčný plán a vnímať ho ako jeden celok a ním zlepšovať e, kvalitu elektronické verejnej správy vďaka posilňovaniu interoperability medzi verejnými správami. Vďaka tomu budeme môcť, e, budú môcť jednotlivé vlády verejnej správy e, rýchlejšie zavázať do praxe tieto nástroje. Ďakujem. Ďakujem zastupkyni komisie. Európskej komisie. Môžete si vypnúť mikrofón. Výborne. Pani spravodajkyňa Angelika, nech sa páči. S veľkou radosťou som si vypočula svojich kolegov, ako aj zástupkyne komisie. Myslím si, že ciele máme spoločné, ako aj prístup naprieč celému politickému spektru. Myslím si, že e, bude vypracované veľmi kvalitné stanovisko. E, malo by byť hotové v decembri, teda do 12. januára by to malo byť hotové. Do 17. januára e, je čas na e, predkladanie pozmenujúcich návrhov. Teda toto sú kľúčové dátumy. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Uh, thank you very much. Ďakujem. Pozrime sa, čo máme ďalší bod e, programu. E, návrh stanoviska 12. január, posudzovanie návrh stanoviska 12. január, niekoľko dní neskôr pozmenujúce e, návrhy, hlasovanie v ITRE 28. E, január. Žiaľ, tento rok, teda budúci rok, nebude 29. február. Vo výbore IMKO sa bude hlasovať, ktorý je gestorský výbor 20. 5. apríl 2017, teda my by sme mali skončiť našu prácu dva mesiace skôr. E, hlasovať nie na plenárke bude pravdepodobne v júni budúceho roka. Ukončili sme týmto bod 5. Ďakujem za diskusiu, ktorá k tomuto e, bodu prebehla. Ďakujem spravodajkyni, ďakujem e, tieňovým spravodajcom, ako aj všetkým, ako aj komisii. A dovolte mi teraz prejsť k bodu 6 pán komisár Ginter Oettinger e, s nami e, stráví istý čas, e, príde k nám o dve minúty, teda presne o 16. hodine. Áno, nech sa páči, ne, nech sa páči. Nie, až počas diskusie. Myslel som si, že nám chcete povedať niečo nové počas tejto kratučkej dvojminútovej prestávky. Um, uh, Vítam pána komisára Gintera Oettingera. Je to taká mimoriadná situácia, drahí priateľu, pretože je pravdepodobné, že pán komisár k nám zavítal posledný krát vo funkcii komisára tu na pôdu výboru ITRE, keďže pán Oettinger mení svoje zaradenie, ale dnes bude hovoriť o e, programe komisie pre roky 2016-2017. Následne na to možno už o niekoľko dní sa Pán komisár z hosti novej e, funkcie bude podpredsedom komisie pre rozpočet a ľudské zdroje. Dnešná jeho prítomnosť je veľmi dôležitá, pretože je súčasťou štrukturovaného dialógu medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Pán komisár, veľmi sa tešíme, e, očakávame vaše novinky, informácie o pracovnom programe pre rok 2016 a pre výhľad na rok 2017, keďže tejto agendy sa zhostí iný komisár. Nastalo veľa zmien, najmä v digitálnej politike tento rok, ale aj e, skôr. Najmä išlo, e, došlo k revízii E, telekomunikačného rámca. Ide o Európsky elektronický komunikačný kódex. Je to reforma, ktorá je známa pod skratkou Berk. Teda toto sú témy, o ktorých by sme mali dnes s vami diskutovať. Teda ešte raz, vitajte, pán komisár, vitajte vo výbore ITRE. Nech sa páči, odozdávam slovo. Vážený pán predseda, páni poslanci, vážení hostia, v oblasti digitálnej dovolte mi, aby som vám odprezentoval stav európskych projektov. Konala sa veľká konferencia ku kvantovým projektom vo všeobecnosti o robotike, o kvantových technológiách, o mikro, nano, elektronike. V rámci európskej spolupráci a konkurencie schopnosti pracujeme v partnerstve na prepojovaní priemyslu a politike, teda medzi horizont, programom Horizont 2020 a členskými štátmi. Teda máme tu potenciál, výskum máme k dispozícii finančné prostriedky, tak aby sme boli schopní podporovať také odvetvia, ako je mikroelektronika, robotika, aby sme boli schopní posilniť našu pozíciu na trhoch. Máme dispozícii významné projekty. Máme možnosť eh, zapájať členské štáty do tohto deja. Nede o všetky členské štáty, ktoré sa zúčastňujú týchto projektov. Možno 5 až 8 členských štátov financujú do tejto oblasti, ale aktívny je tiež priemysel k európskemu rozpočtu, k jednému euru z európskeho rozpočtu môžeme pridať nejakých 5-6 eur z priemyselnej oblasti. Som presvedčení o vhodnosti a správnosti týchto európskych programov, napríklad eh, program High Performance Computing. Existuje rozpočet až do roku 2018. Ah. Heute Platz 9, der erste Europäer. V súčasnosti sa situácia zmenila najmä eh, v porovnaní s azijským kontinentom a so Spojenými štátmi americkými. V informatikách. neinvestujeme do vysokovýkonných e, počítačov, ak budeme e, ak, budeme, ak nebudeme investovať do veľkých výskumných centier, kde združíme všetkých európskych vedcov, a kofinancovanie nebude dostatočné, nepodarí sa nám nič dosiahnuť. Francúzsko, Španielsko, Luxembursko v tomto robia skutočne veľa. Tieto členské štáty sa zomkli a vytýčili e, spoločný smer. Avšak existuje riziko nevyužitia e, celého potenciálu tzv. cloudových megaúdajov. Čo sa týka budúceho roka, prvý Eh, alebo čo sa týka tohto roka 2016, pracovali sme najmä na telekomunikačnom rámci, teda na revízii telekomunikačného rámca. O čo vlastne ide? Existuje akčný plán pre zavádzanie eh, digitálnej infraštruktúry, a to až do roku 2020. Najprv eh, sme zhodnotili, aké sú potreby prenosu údajov pre budúcnosť ak eh, si zoberieme eh, všetky prvky, telemedicína, eh, vysielanie alebo internet vecí, respektíve pripojené vozidlá k internetu, respektíve autom, automobily s automatizovaným riadením. A toto všetko zhrnieme, vieme to zhrnúť do troch cieľov ide o nasadzovanie týchto nových nástrojov do verejných inštitúcií, do, do škôl, tak aby verejné inštitúcie a školy ako prvé boli pripojené v prostredníctvom vysokorýchlostného internetu. Ďalej sa budeme snažiť o to, aby železnice boli pripojené tiež rovnako vo vidieckých oblastiach musí k dispozícii e, rýchle internetové prepojenie. Čo sa týka nehnuteľnosti, ešte stále sa e, často stáva, že e, celé komplexy budov nie sú napojené na vysokorýchlostný internet. Náš balíček, náš balíček o telekomunikáciách zahrňa aj projekt, e, výskumný projekt 5G, ktorý má vyčlenený veľmi vysoký rozpočet a je to rozpočet 5 krát väčší ako e, aký poskytuje súkromný sektor, napríklad firmy Alcatel alebo Nokia. Teda robíme všetko preto, aby sme čo najrychlejšie napojili verejný sektor na vysokorýchlostný internet 5G. Ide o e, 750 hercové pásmo. Do Vianoc ešte zorganizujeme dva alebo tri trialógy, aby Rada a parlament mali možnosť zharmonizovať svoj postup. Myšlienka je e, zharmonizovať aj program e, BEREK. Je to e, strešný program európskych regulátorov, ktorý v súčasnosti nefunguje tak, ako by, by mal tento program. E, máme za to, že tento orgán zastrešujúci európskych regulátorov e, by mal byť lepšie koordinovaný, tak aby účinnejšie poskytoval voľné frekvencie e, žiadateľom. Inými slovami, musí dôjsť k lepšej koordinácii na európskej úrovni. A práve z tohto dôvodu e, sme aktualizovali legislatívu v oblasti telekomunikácií modernizovali sme ju a mobilizovali sme investície v miliardových výškach. Takto sa pripravujeme na budúcnosť. Investície v objeme 500 miliard do sklených vlákien a podobne. Tieto musia byť uhradené v 80-90% účastníkmi trhu a 10-20% spolufinancovanie vo vidieckých oblastiach, kde nie je dosť podnikateľov a preto je treba nejaké stimuly z národných, regionálnych alebo obecných fondov. Junckerov plán, EIP e alebo Connecting Europe Facility, to všetko by mohli byť aj európske fondy, ktoré by zabezpečili doplnkové financie. Pred, začali sme pred roka pol viesť štrukturovaný dialog s našimi priemyselnými kruhmi 4.0 IoT platforma. Máme v Európe 10-12 platformiem na národnej úrovni. Vo Francúzsku, v Holandsku, napríklad Smart Factory, v Spojenom kráľovstve je to Katapult, v Nemecku priemysel 4.0, industrie a v mnohých krajinách som stimuloval a začal práve vo forme konferencií e, zakladanie podobných platformiem, vždy na jednej strane vláda a na druhej strane priemysel a jeho združenia. A pred niekoľkými mesiacmi sme založili platformu platformiem, aby sme preverili, ktoré témy spracúvame na európskej úrovni. Napríklad sú to tri témy. Poprvé, cybersecurity, kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť údajov, bezpečnosť digitálnych infraštruktúr. Máme tu normu, máme Network Information Security smernicu. Chceme vybudovať európsku kultúru. Tuto má naozaj zmysel. Pracujeme aj na tom, či by mali byť investície do hard alebo softvéru certifikované pre kybernetickú bezpečnosť a nezávisle preverované a potom by boli označené nejakým štítkom, tak aby podniky bez ohľadu, či je to cloud alebo computing services alebo iné služby, aby podniky vedeli, že ich investície do cyberbezpečnosti sú zabezpečené. A aj tu musíme e, zohľadniť možnosti trhu, alebo to, aby sa to stalo trhom. E, Myslíme si, že norma by mala byť európskou záležitosťou, aj prenesenie. V Európe máme 25 jazykov, ale nepotrebujeme 28 rôznych digitálnych jazykov. A či to bude Siemens, Philips, alebo General Electric, alebo Bosch, alebo Volkswagen, tí sa produkujú v 8, 10, 12, tí pracujú v 18, 10, 12 krajinách, používajú tam služby a ak je strojový jazyk rôzny a normy rôzne, tak naša vízia digitálnej únie bude nielen nedosiahnutelná, ale práve by sme išli opačným smerom. Išli by sme cestou fragmentácie, ktorej sa chceme vyhnúť. A po tretie, cezhraničný cezhraničná digitálna infraštruktúra. V druhom dialogu, ktorý môže moderovať na termu, e, tému Connected Cars, sa ukazuje, že telekomunikácké spoločnosti a priemyselné kruhy musia spolupracovať. Telekom v minulosti zabezpečoval komunikáciu medzi ľuďmi od úst k uchu, od A k B buď v pevnej sieti alebo mobilnej sieti. V budúcnosti musia telekom podniky organizovať datový prenos, tok údajov vo veľkých objemoch podľa možností v reálnom čase a výbornej kvalite. Connected cars, prepojené auta majú takúto konektivitu s najvyšším výkonom a kvalitou, lebo inak by nemohli fungovať frekvencie pre naše mobilné telefonovanie sa, ak sa budú naďalej dávať národne a nie celoplošne, a jeden štát bude mať 4G povinnosť a niekdy je možno, niekde sú v prechode od 3 na 4, ak neurobíme spoločný skok na 5, koordinovanie a e, spoločne, tak potom na diálnici od Mnichova do Bukurešti budú E, nákladné autá prevádzkované autonómne, ale vzhľadom na to, ak nebude norma, to nebude možné, pretože keď prejdete národnú hranicu, tak všade je 2 až 5 minút e, hluché miesto pre vysielanie alebo prenos údajov a preto potrebujeme európske spektrum a preto sme e, e sa obrátili na súvisiace e, príselné kruhy a telekom spoločnosti, aby riešili tento, tento problém prepojených aut. Telekom nebude nikdy inštalovať 5G, 5G invest, e, inštalácie v potrebnom rozsahu, ak z toho nevznikne nejaký obrad, príjem a pre občana nemá zmysel mať Renault 2017 a BMW alebo iné auto z roku 2017, ktoré je čiastočne autonómne, alebo niekedy možno už bude o pár rokov aj plne autonómne, ak není zaručená prevádzka na, na cestách 5G. A preto to musí byť zosúladený plán medzi priemyslom a telekom. Potom tu máme otázky ručenia, právnej zodpovednosti, otázky výnimiek a podobne. A to všetko sa musí, toto všetko na tomto okruhom stole Connected Cars riešime. Ešte by som chcel hovoriť aj o telekomunikácii, ktorú, sme, ktorú chceme uzavrieť v januári. Je to voľný tok údajov a údajová ekonomika. pre cezhraničný voľný tok údajov v Európe, či ide o policajné daňové alebo iné informácie. Máme asi 50 nariadení, ktoré bránia takémuto voľnému toku údajov a takto sa nedá dosiahnuť vnútorný digitálny jednotný trh. Takže naša iniciatíva Voľný tok údajov spočíva v tom, že najprv chceme zrušiť týchto 50 počiatočných blokád a potom chceme zabrániť aj budúcim blokádam v budúcich vnútroštátnych e, e, zákonoch. Potom data economy, datová ekonomika, tam sú veľmi napínavé otázky z e, občianského práva, prístup k údajom, kto ich môže využívať, kto ich vlastní. Zoberme si auto zajtrajška, ktoré, ja neviem, má 15-20 senzorov pre svetlo, pre počasie, pre teplotu, vlhkosť a podobne. Údaje idú od auta k autu, od auta do cloudu tam sa spolu s ďalšími údajmi spracúvajú, potom pôjdu do navigačných služieb a podobne. Komu patria tie údaje? Renault, Daimlerovi, Bošovi, Philipsovi, alebo majiteľovi, držiteľovi auta, alebo vodičovi auta? Ako je riešený prístup? ak napríklad v aute je nejaká porucha, senzor hlasí, e, som chorý, vymeň ma, správa ide k Daimlerovi, ten môže ponúknuť len svoje dielne, ale ostatné dielne nie. Ako zabezpečíme potom rovnaké podmienky? Čiže je to prístup k údajom a právo na využívanie údajov v digitálnom svete zajtrajška, pozajtrajška. 1. decembra máme tému zručnosti, zručnosti, digitálny pracovný trh budúcnosti a na to chceme zriadiť určitú alianciu. Prečo? My sme vypočítali, že na našom trhu v práce každý rok chýba asi 180 IT špecialistov na vrcholovom mieste. To znamená, tí, ktorí idú do dôchodku, tých musíme nahradiť. A okrem toho, je to každý rok o 180 tisíc viac. Počet študijných miest na to nestačí. Ani zďaleka sa k tomuto číslu nepribližuje. To znamená, že potrebujeme také štruktúry v našich terciálnych vzdelávacích systémoch, aby e, sa lepšie využívali možnosti IT štúdia, potom ďalšie vzdelávanie tých, ktorí už pracujú takmer vo všetkých odvetviach ekonomiky. A preto potrebujeme takéto, takúto koalíciu so zamestnávateľmi, združeniami zamestnávateľov, odbormi a členskými štátmi, aby sme sa dohodli na záväzných cieľoch, aby digitalizácia nášho pracovného sveta neviedla, neviedla k prerušeniu životných tokov našich občanov, ale k ich zaintegrovaniu a som vďačný, ako rýchlo parlament pracuje na našich návrhoch legislatívy. V niektorých iných odvetiach možno diskutovať o zákonoch 2-3 roky, ale v digitálnom svete, či audiovizuálne témy, alebo digitálne autorské práva, alebo modernizácia práva telekomu. Ak tam stratíme čas, tak my ako zákonodarci stratíme autoritu. Musíme sa rýchlo radiť, aj rada sa musí na tom rýchlo zúčastniť. Takto si zadovážime autoritu a zvýšime našu digitálnu zvrchovanosť. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz predstavitelia politických skupín. Chcem vás požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako 3 minúty, pretože mali by sme skončiť na čas našu diskusiu. A teraz za EPP pani Valean, podpredsednička parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste prišli dnes medzi nás. Chcem vám zablahoželať za celý tento balík, ktorý tu predkladáte. Za tento prístup, ktorý je všezahrňajúci eh, z rôznych sektorov. Ja tomto parlamente sa venujem telekomunikačnej téme a musím povedať, že som nikdy nevidela taký prístup, ktorý by bol taký široký, ktorý by tak, e, taký nadšený súhlas získal z rozličných sektorov. Myslím si, že samotné sektory si uvedomujú, že vas, vaše návrhy reagujú na to, čo potrebujú. A prvé, čo potrebujú, je istota, smer Chcela by som vám zablahožela, že ste veľmi jasne povedali, že 5G je budúcnosťou. To má mimoriadnú dôležitosť pre všetkých, je to budúcnosť. Tam treba smerovať investície. V elektronickom komunikačnom kódexe európskom ste takisto veľmi konzistentní. Dali ste dôraz na spoločné investovanie spoluinvestovanie, čo je zaujímavé, novatorské a dúfam, že keď vznikne potreba podnetov a motivácií, toto je ten správny prístup. Kratučkou poznámkou by som sa chcela dotknúť individuálnych investícií v budúcich generáciách, či naozaj sa budú stať za to, či môžeme pozbudiť tých, ktorí chcú eh, eh, individuálne investovať do týchto eh, tém. Je to veľmi dobrá myšlienka, to, čo ste hovorili o Wi-Fi. To si tiež zasluhuje podporu. Je pravda, že fondy sú limitované a možno by ste preto mohli predstaviť ideu, ako multiplikovať tieto malé fondy, aby sme mali lepšie pokrytie Wi-Fi v Európe. Tešíme sa na voľný tok dát. Táto tematika bude publikovaná v januári. Veríme tomu, čo ste povedali, že je to, má to zásadnú dôležitosť, voľný tok dát v Európe. Podporujeme vaše návrhy. A pôjdeme, dúfajme, ďalej hladko a rýchlo, ako ste sami povedali. Ďakujeme, pani kolegyňa. Slovo má pani Kumpula Naty za socialistov a demokratov. Ďakujem. Vítam tento návrh. Najmä e, internet, ktorý bude možné poskytnúť aj tým, čo si to teraz nemôžu dovoliť. Možno tým vydlaždíme cestu gramotnosti. Pre občanov je skutočne internet, ktorý si môžu dovoliť, dôležitý gigabitová spoločnosť. Pán komisár, spomenuli ste spôsobilosti kvalifikácie, zručnosti, ktoré všetky vytvárajú nové inovácie. Vítam toto všetko. Otázka však znie, ako toto všetko dosiahnuť. Už sme predsa mali v EÚ takéto ciele, ale nepodarilo sa nám ich dosiahnuť. Tie staré ciele nie sú dosiahnuté. Myslím si, že môžeme otvorene povedať tejto snemovni, že mnohé členské štáty doteraz neboli ochotné poskytnúť financie, aby sa tieto veci mohli e, v praxi uplatniť tak, ako sa mohli. Takže čakáme na európsky rozpočet, európsky únijný rozpočet. E, v našom výbore sme to zdôrazňovali pri téme EFSI, pri téme Horizon 2020. Digitálna spoločnosť je pre nás cieľom. Keď sa pozeráme na zmeny, ktoré sa teraz dejú v mnohých krajinách a na trhoch, sú sľubné. V mobilných dátach, napríklad v Poľsku, využitie mobilných údajov sa zvýšilo o 200 za rok. 170 Lotyšsko. Vďaka malým investíciám, nie veľkým, malým, kde teraz je k dispozícii možnosť napojiť sa na e, dostupné finančne dáta. Máme tu základnú štruktúru, potrebujeme teraz zvýšiť e, konkurencieschopnosť, potrebujeme transparentnosť, sústrediť sa na podrobnosti, aby spotrebitelia mali aj hospodársky osoch z takto regulovaných a transparentných európskych trhov. Potrebujeme ambicioznejšie spektrum politík a zároveň komisia a parlament sa v minulosti vyjadrovali k týmto veciam a vieme, že sú členské štáty nevždy ochotné. E, BEREK je nariadenie, ktoré sa bude regulovať, revidovať. Práca, ktorú odvádza BEREK, je dôležitá a nemôžeme to oddeliť od e, NRAs, pretože tie fungujú inak. Databázové riešenie je pre európske firmy dôležité, ale aj pre európskych občanov. A ešte jedno, jedna vec. Kybernetická bezpečnosť alebo bezpečnosť na internete. Do toho treba investovať. Potrebujeme celé priemyselné odvetvie, ktoré by sa v Európe na to sústredilo. Nemusíme to dávať do rúk cudzincom. Ďakujeme vám. Kolega Henkel za ECR. Ďakujem za slovo. Pán komisár Rutinger, ďakujem veľmi pekne za vašu veľmi pôsobivú prezentáciu, ktorá ukazuje, že rozumiete tomuto odvetviu, ako aj tomu predchá... rovnako ako predchádzajúcemu. A mňa veľmi mrzí, že, pôjdete sa, že sa vydáte teraz znovu iným smerom. Pri tejto príležitosti, tak povediac nakoniec vašej súčasnej kompetencii by som rád počul odpoveď na zásadnú otázku, ktorú mám. Ako viete, už dlho pracujem v tomto odvetvi a mnoho z toho, čo som tu počul, som už počul aj v roku 89, 90, 2000. A vždy ide o to dobehnúť e, to, o čo nás predbehli Japonci, potom Američania, 30-40 rokov sa nám to nedarí. Máme hrozne veľa európskych programov, ktoré stali daňových poplatníkov veľa peňazí. Možno niektorí, čo sú tu, sa ani nepamätajú na tie problémy, ale ja sa pamätám, napríklad Esprit alebo Eureka. To boli programy, ktorých cieľom bolo to, o čo nás ostatní predbehli Japonci a Američania dobehnúť, ten náskok dobehnúť, ale to sa nepodarilo alebo máme napríklad európske firmy ako Philips, Siemens, Bull, Olivetti, Thomson, Ericsson a tak ďalej. Tí všetci výrobcovia vypočtovej techniky odišli. My to už nemáme. Už máme len ESAP a tí sú úspešní bez európskych programov. A teraz naši hlavní konkurenti, povedzme Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter a podobne, aj tí žijú bez štátnych programov podpory. Takže mám takúto zásadnú otázku. Nemyslíte si, že by bolo vhodné najprv povedať, prečo tieto drahé program, staré programy, ktoré boli také drahé, zliali? A po druhé, prečo si myslíte, že tento program, ktorý ste pripravili vy teraz, by mal byť úspešnejší ako to, čo sme mali v minulosti. Uh, thank you very much, Mr. Mm, Henkel. Madame Meissner. Ďakujem, pán Henkel. Teraz pani Meissner. Ďakujem, ďakujem pán komisár, pán predseda pozdravia z liberálna skupina. To, o čom ste teraz hovorili, sú veľmi dôležité témy a my všetci vieme, že teraz sme sa dostali do digitálneho sveta a môžem sa pridať tomu, čo povedal pán Henkel. Ja som síce optimistickejšia ako on. Ja myslím, že teraz všetci pochopili, že digitalizácia je potrebná, že radikálne mení náš život, ale samozrejme musíme dodržať aj ten nábeh. Robotika tam je, sme celkom dobrí. My sme počuli teraz to všetko, aké sú tie ciele. Otázka je, ale či to bude dosť rýchlo fungovať. Mňa troška sklamalo v poslednom období, že pri Connecting Europe Facility sme mali 50 miliard, ja neviem, na dopravu, energie a podobne. To členské štáty e, znížili a máme teraz jednu miliardu, povedzme, takže to je vlastne hrozné. A samozrejme je veľa možností, aj sú tam pracovné miesta, to všetko, hovorili ste o Connecting Cars, vnútorný trh sa digitalizáciou výrazne zmení, takisto digitalizáciou a sharing economy. Na to potrebujeme niečo robiť. Mám prvú otázku. Chcem sa spýtať, či sú členské štáty dostatočne ambiciozne spolufinancovať projekty, je tam niek- pretože Connecting Europe a EFSI budú fungovať len keď budú žiadosti z členských štátov. Mňa by naozaj zaujímalo, kde treba ešte pritlačiť, ak to tak nefunguje. A potom druhá otázka. Povedali ste, že strojové jazyky by mali byť štandardizované. Vedia to členské štáty? Pracujú na tom? Podľa mňa by to mala byť angličtina. Ja viem, aké je to ťažké sa v Európskej únii dohodnúť na jednom jazyku. A po tretie, hovorili ste o Connecting Cars a Platooning a ja musím povedať, že v druhom výbore, kde pracujem pre uh, infraštruktúru Connecting Europe sú prostriedky, aby sa táto technológia dostala ďalej. A vy ako pracujete, ako ste ďaleko s koordinátormi pre dopravné koridory? Ty pracujú predsa na tom, aby infraštruktúra dobre fungovala. A ešte taká stručná otázka k údajom ako ďaleko ste s ochranou údajov? Myslím, že ste s, e, s vysokým úradníkom pre ochranu údajov v stálom kontakte, pretože údaje tečú a musia byť chránené. A moja posledná otázka. Práve tento týždeň v Špigli je napísané, že pracovné mesta, miesta sa stratia v dôsledku digitalizácie. Ste to brali pozitívne, že vzniknú nové pracovné miesta. Takže mňa zaujíma, ako komunikujete so zamestnávateľmi, odbormi, priemyselnými kruhmi? Ďakujem. Veľmi pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Benedek Javor za Zelených. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste dnes prišli medzi nás. Mám tu otázky týkajúce sa vašej cesty do Maďarska súkromným lietadlom 18. maja tohto roka. Nie je to povolené podľa etického kódexu a nebolo to ani publikované na vašej domovskej stránke. Podľa hovorcu komisie vysvetlilo sa, že ten človek, ktorého ste navštívili, ten sa vôbec nezaoberá digitálnym trhom. Túto tému teraz vyšetruje Európska komisia, je ročník je prerušený, nie je to téma nášho stretnutia. Hovorí rečník, demokracia v týchto inštitúciách znamená, že pravidla majú aj svoje pravidla. Toto, čo hovoríte, nie je témou našich diskusí. Pán Javor pokračuje. Chcem sa pýtať, spýtať na to, čo súvisí s digitálnym trhom. Táto otázka súvisí s digitálnym trhom, to je po prvé. A po druhé, nikdy predtým som nemal skúsenosť, že by niekto chcel obmedziť slobodu prejavu poslanca Európskeho parlamentu, dokonca ani predseda nie. Ja sa pýtam na otázku, ktorá súvisí s digitálnym trhom a ak mi to dovolíte, rád by som pokračoval. Odpoveď. Toto, túto nie je na mieste klásť takúto otázku. Tá je pre inú inštitúciu by, mala, by ste si ju mali pripraviť. Hovoríme tu o demokracii. Demokracia je otvorená diskusia a v Európskej komisii sa to rieši a Európska komisia to vysvetlí a pán predseda komisie Juncker je zodpovedný za túto diskusiu. Takže poprosím vás, ak vás môžem poprosiť, začneme, začníme diskusiu o téme, ktorú máme na programe. Povedali sme, že na programe máme veci, s ktorými ste predtým súhlasili, že budú na programe. Vážený pán predseda, rád by som povedal napriek všetkému, že táto otázka je úzko súvisiaca s faktom, ako pán Ettinger nakladá s agendou týkajúcou sa digitálneho trhu, ako sa stretáva s ľuďmi, ktorí pracujú alebo nepracujú, súvisia alebo nesúvisia s digitálnym trhom a ide tu o kontinuitu jeho práce ako komisára, ktorý zodpoveda za digitálnu agendu. Nemôžete nám hovoriť, že sa nemáme zaujímať o takéto témy. Ja kladiem otázku, ktorá sa týka tejto témy. Ja sa pýtam celkom jasne na jeho stretnutie s niekým, kto podľa hovorcu Európskej komisie nemá nič dočinenia s digitálnym trhom. Prečo maďarská vláda hovorí, že pán Mangold je poradcom, je organizátorom konferencie, na ktorej ste sa vyzúčastnili, ktorá bola eh, vedená v súvislosti s budúcnosťou aut. Chcem sa spýtať, kto má pravdu? Maďarská vláda, ktorá tvrdí, že pán Mangold e, pracuje s digitálnym trhom? Račník je prerušený predsedom. Kolega, povedal som vám, že demokracia vychádza z inštitúcií a procedurálnych postupov. Toto je výmena názorov s komisárom a vy nemôžete začať takúto diskusiu podľa pravidiel. Držte, držte sa témy, ak vás môžem poprosiť. toto je výmena názorov s komisárom. Nech sa páči, môžete sa ojať slova, ak chcete. Pán predseda, ja sa pýtam na oficiálnu návštevu komisára na konferencii o digitálnych trhoch 18. mája a myslím si, že to je dôležité pre tento výbor, aby vedel jasne, ako tento pán pricestoval na konferenciu o budúcnosti aut a digitálneho trhu a či to je v súlade s nariadeniami a pravidlami týkajúcich sa komisárov vo všeobecnosti. Môžete sa obrátiť na výbor pre ústavné záležitosti. V našom parlamente pre takéto témy sa obráte na tento výbor. My môžeme o, takom, o takej téme diskutovať otvorene vo výbore KONT. V našom, na našom vypočutí pred dvoma rokmi a pol socialisti, myslím, tedy spomenuli veľmi niečo podobné týkajúce sa iného človeka a táto záležitosť bola odoslaná výboru pre ústavné veci. To je všetko, takže prosím vás, kolega, držte sa témy. Ak nechcete položiť otázku k našej téme, ukončite svoj prejav a prejdeme k tážmu k ďalšiemu rečníkovi. Mám ďalšiu otázku, pokračuje pán Javor. Týkať sa záznamu o tom, že tento výbor sa má zaujímať o to, či sa komisár Ottinger stretáva s registrovanými lobbystami, ktorí pracujú alebo nepracujú na téme digitálneho trhu. Tam sú tiež kontroverzie. Ak e, nie som, e, nie, ak mi nedovolíte položiť túto otázku, chcem, aby sa to dalo do zápisu. Predseda, budeme hovoriť podľa pravidel. To je pre nás veľmi dôležité, kolega. Budeme pokračovať ďalším rečníkom. Ďalším rečníkom je kolega Kochliček Zague. Je to podpredseda nášho výboru. Ďakujem. Ja sa nebudem pýtať na to, kde bol súkromne alebo služobne pán komisár. Ja mu ďakujem za veľmi zaujímavý úvod, pretože sa zdá, že skutočne uchopil záležitosť digitalizácie za ten správny koniec. Chcel by som sa spýtať, ktoré štáty sa zúčastňujú už spoločného projektu. Spomenuli ste 5 až 8 štátov. Takže ktoré štáty sa zúčastňujú na tomto projekte? E, nanotechnologie, ktoré rýchle nastupují, jsou také súčasť. Nanotechnologie, ktoré rýchlo nastupujú, sú súčasťou veci, o ktorých ste sa zmenili. V nanotechnológiách je veľká budúcnosť. Skrývajú veľa zaujímavých vecí. Ako vidíte túto problematiku? Teda, aké podporné aktivity plánujete v tejto oblasti? Po tretie, prístup k internetu by mal e, byť jedným zo základných práv občana Európskej únie. Avšak e, k tomu musíme mať celú Európsku úniu pokrytú aj po vedeckých oblastiach. Dnes je však ešte problémom, že nie všade vo vedeckých oblastiach siete existujú. A tak, ako ste povedali, je dôležité, aby členské štáty sa podielali na, pod- na vybudovaní plošného pokrytia internetovými sieťami, aby sa nanotechnológie mohli použiť. Teda sa chcem spýtať, či tomto vidíte príležitosť. Čo sa týka cezhraničnej infraštruktúry, skromne by som chcel povedať ERTMS. V železničnej doprave je príkladom cezhraničnej infraštruktúry, ktorý je, sa týka len železnic, ale tiež je príkladom. ICO napríklad je príkladom použitia cezhraničnej infraštruktúry a navigácia. V navigácii Zatiaľ máme veľké medzery. Problémom pre budúci vývoj je výmena agregátov. Ak eh, prídete do servisu s autom s problémovým ložiskom, eh, vymenia vám veľkú časť, teda agregát, čím vzniká veľký odpad. A v tomto výbore sa venujeme aj odpadovému hospodárstvu. A preto sa chcem spýtať, že či vieme niečo urobiť e, podľa vás v tejto oblasti, pretože existuje strový kód, ktorý bol zavádzaný niekedy pred 20 rokmi, keď som pracoval v závode, sme ho využívali. Bude nový spoločný jazyk takým strovým kódom, alebo bude e, využitá základná angličtina, ako napríklad programovaní jazyk Basic. Ďakujem. Končíme otázky za politické skupiny. Pán komisár, ak chcete veľmi stručne odpovedať, nech sa páči, pretože na zozname e, rečníkov máme 12 e, osôb, ktoré požiadali o slovo, teda aby e, sme neprešvihli čas. Poprosím vás o veľmi stručné odpovede a veľmi stručné otázky. Teraz sme mali 3 minúty za predstaviteľov politických skupín. Vy budete mať jednu minútu. Teda, pán komisár, poprosím vás o odpovede na už položené otázky a potom pôjdeme na ďalšiu sériu otázok. Pán Vale, pani Valian, pokiaľ ide o investície do sklených vláken a inštalácie pre piatú generáciu mobilov, mobilnej komunikácie na realizáciu tak to je naozaj veľká úloha v prvom rade potrebujeme cez telekom rámec pohnúť dopredu súkromné hospodárstvo, aby urobili tých 80-90 z toho. To je tá téma spoluinvestovanie, najmä na vidieku, kde prevláda 4G, tam položiť vlákno, sklené vlákno, optivlákno. Čiže toto spoločne, raz infraštruktúru ako štyri plány a žiadnu infraštruktúru. Pokiaľ ide Wi-Fi, e, Wi-Fi pre Európu, tak tam čakáme na schválenie parlamentom a radou, ktoré bude rýchlo. A potom sme uvoľnili na to malú sumu, ktoré by umožnilo nejakých 6-8 tisíc inštalácií so spolufinancovaním. Ak by bol dopyt veľmi vysoký, budeme musieť rýchlo reagovať a zvýšiť túto sumu, pretože je, sú dediny vo, na vidieku v členských štátoch, kde by to bolo veľmi dobré, aby ich občania aspoň na jednom mieste v obci, či už to bude radnica, škola alebo niečo iné, aby tam mali prístup k internetu, rýchlemu internetu. Hovorilo sa Connecting Europe. Ja sa naozaj pamätám, ako sme hovorili o cestnej sieti, železničnej sieti, um, sieťach digitálnych a podobne, ako sme sa radili začiatkom roku 2011-2012 a hovorili sme, o cestách a železniciach, ktoré sa nič nekrátilo, energetika sa znížila asi na 6 miliard a v digitálnom sektore tam bola Nelly Cruz, tam sa išlo z, 0, z 9,8 na 1 miliardu, taký bol škrt. Problémom pri FC je to, že ak na vidieku máte nejakú obec, povedzme, s 3000 občanmi, a potom nejaké ďalšie osady so 100 občanmi, tak ako to vyriešite? To tam nie je riziko. A ani riziko pre EFSI to nie je. A pre podnikateľov je to 100% strata, pretože tie náklady na údržbu, postavenie, nie sú dostato, e, nemajú možnosť sa znovu získať a tam majú zmysel rôzne dotácie, či už z vnútroštátnych programov, regionálnych alebo iných. Tu je FC práve ten nástroj, ktorý síce nie je ideálny, ale pokrýva rizika a i nepredvídateľné straty. Radíme členským štátom, aby žiadali o viac štrukturálnych prostriedkov pre digitálnu infraštruktúru a váhavo pomaly sa to začína hýbať. Potom v telekom balíku máme pokryté rôzne aspekty. Nechceme centralizovať spekt- politiku spektra. Hovorím teraz o spektre, ale chceme, aby tie príjmy z e, dražby frekvencií sa dostali do európskeho rozpočtu. Aj e, za to sú argumenty, ale to nechceme. Chceme koordináciu, aby 5G vyšlo do celej Európy naraz, aby sme my boli priekopníkmi a pri 5G sa musíme pozrieť aby sme spolu eh, mohli v roku 2020 mať rollout tejto technológie a neboli, neboli, nezaostávali. Pri kybernetickej bezpečnosti tak naše uh, Cyber Private Public Partnership a náš kyber, eh, znamená, že chceme posilniť náš kybernetický priemysel ja som bol prekvapený, aká je kvalita schopnosti európskych výrobcov hardveru a softveru. Máme veľkú ponuku a v oblasti cyber security sme skôr v čele v tomto odvetvi a s týmto PPP sa nám to podarí zrychliť. Pán Henkler položil zásadnú otázku. Tá účinnosť alebo čo budeme robiť, základný výskum alebo aplikovaný výskum. Ja skôr vychádzam z toho, že samotný priemysel príde s odpoveďou. Zoberme si 5G, tam máme 700 miliónov z rozpočtu, okolo 150-200 miliónov ročne, ale 5-násobnú sumu dáva priemysel. A určite tento lakmusový test je tým skú, e, tou skúškou, že ide o úspešné partnerstvo. Pri robotike všetci relevantní európsky hráči ABP, Siemens, Kuka sú v tom. A môžeme povedať, že v robotike sú vedúci na svete pri kvantových technológiách tie najlepšie výskumné pracoviska a univerzity Grenoble, Mnichov, Delft. O, tam sa zúčastňujú aj členské štáty a pre Common UP Interest tam nemusíme mať všetkých pritom, pri mikro a nano a pri polovodičoch a vývoji máme 5 členských štátov, ktoré sa zúčastňujú Rakúsko, Belgicko to skúmajú. A vždy to ide s tým, e, že či existuje takýto relevantný priemysel. My, krajina, ktorá nemá žiaden výrobný priemysel pri mikroelektroniku, nebude investovať ani do výskumu. Preto tu chcem mať 5, 6, 7 členských štátov, ktorí vložia to isté ako my z európskeho rozpočtu a potom by došlo k zdvojnásobeniu alebo strojnásobeniu cez priemysel. To je náš relatívne pragmatický cieľ. Teraz ochrana údajov. Zatiaľ modernizujeme alebo navrhuje modernizáciu smernice i súkromie, e-súkromie. Ako viete, pracujeme teraz v oblasti telekomu, mobilov e, na tomto. 11. januára predložíme návrh právneho predpisu pre túto oblasť. Teraz, či môže byť jeden strojový jazyk a či to bude angličtina. V prvom rade chcem povedať, že sú tu štandardizačné Senelek, ICI a podobne. V prvom rade je to podľa mňa na priemysle. Tento proces moderujeme, sprevádzame a len keď priemysel nepríde k záverom, výsledkom, tak máme príslušné štandardizačné, normalizačné rokovania alebo normy cez našu legislatívu ale dôležité je, aby v závodoch vedeli stroje medzi sebou komunikovať štandardizovaným spôsobom, pretože vidíme, že máme veľa odvetví, kde firmy produkujú nielen v jednej krajine, alebo si medzi sebou stroje vymieňajú, alebo sa objednáva väčší počet rovnakých strojov pre automatizovanú výrobu a preto je normalizácia digitálneho jazyka podľa mňa tou rozhodujúcou otázkou nie jedno aký štandard, ale jeden štandard. A potom to môže byť, možno bude tým štandardom budúcnosti naša, európsky. Platformy sú tým základom pre toto. A v máji, ako aj v novembri, môj pobyt v Budapešti slúžil len tomu, aby, sme, ma, aby som vystúpil na digitálnej konferencii s príhovorom. Pokiaľ tam ide o európske podniky, alebo ako boli Audifish podobne, ale vývojové stredisko Bošu napríklad je v Maďarsku a preto som tam aj bol. Ja chcem, aby práve vyšegrádske krajiny v digitálnom odvetvi videli pridanú hodnotu a aby nezosilňovali svoju euroskepsu. A Česká republika, ako aj Slovensko, Maďarsko a Polsko majú veľký podiel automobilového priemyslu a preto Connecting Cars and Digital je veľmi ideálna téma pre nich, aby sme na mieste s priemyselnými kruhmi a vládami riešili spoločné projekty. Taktiež pripravujem aj e, connecting cars alebo platooning, to znamená testovanie cezhraničným spôsobom, pretože zatiaľ sa to robí len v jednom členskom štáte, ale my by sme chceli z Južného Nemecka cez Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko prejsť až do Rumunska. To je 5 alebo 6 členských štátov. A každý z nich má dneska vlastnú telekom firmu a musíme to pripraviť tak, aby ste mohli ísť connecting car z jedného konca na druhý. Proste, aby autonómna jazda autom bola cezhraničná. Mobilita je predsa celoeurópska, nie vnútroštátna téma. A Maďarsko bolo vtedy hostiteľom v novembri tejto akcie. V máji som tam bol na výstave, kde boli príslušné produkty. A to bol ten jediný dôvod, prečo som bol na služobnej ceste v Budapešti. Pokiaľ ide o jadrovú energetiku, za tu už dva roky nezodpovedám. Uh, Je mi veľmi ľúto, ale uh, poprosím vás, aby ste svoje otázky uh, obmedzili na 1 minútu 50 sekúnd, ak sa dá. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že musíme komisára hodnotiť podľa toho, ako si počína vo svojom portfóliu. Hovorím to so všetkou úctou. A <clears throat> je úplne samozrejme, že je potrebné dodržovať kódex správania. Hovorili ste o veľmi dôležitých reformách e, týkajúcich sa digitálneho trhu, hovorili ste o telekomunikáciách. Poprvé by som chcel vedieť váš názor týkajúci sa vhodnosti vytvorenia odmien za autorské práva v oblasti audiovizuálnych služieb, akým spôsobom zlepšíme služby, tak aby sme zbytočne nezasahovali do vývoja trhu a nemarili tak prípadné investície. Ďakujem, pán Martin. 50 sekúnd, ak to zvládnete. Áno, budem ešte stručnejší, pán predseda. Nebudem hovoriť o ceste do Budapešti, pretože hovoríte, že sa to vyšetruje. Avšak, pán komisár, v ktorejkoľvek demokracii by ste museli ihneď podať demisiu e, po vašich rasistických narážkach. Preto bude moja otázka veľmi jednoduchá. Ak by ste boli nemeckým ministrom, e, bola by vaša stolička stabilná, stolička ministra v Nemecku? Ďakujem, že mi odpoviete. Ďakujem, pán kolega. Nemyslím si, že toto je témom našho štruktúrovaného dialogu. Povedal som na začiatku tejto diskusie, že máme e, štrukturovaný dialog na istú tému, ale samozrejme je to vaša právomoc pýtať sa, pán Raimon. Raimon. Stručná otázka, pán komisár. Nie je celkom jasné, ako bude vyzerať e, teraz ten prechod k rozpočtu a aké budú dopady na nástup v ITRE. Na čo sa musíme pripraviť, keby ste sa mohli k tomu vyjadriť, prosím. Ďakujem, Ďakujem pán kolega. Máme také vnútorné pravidlo v Európskom parlamente. Je to súčasť nášho e, rokovacieho poriadku a príloh tomu sa môžeme vrátiť, pán kolega Maregal. Vážený pán predseda, klas otázky nie je len naša zodpovednosť, ale aj naše právo. A zdá sa mi, že pán komisár Oettinger tu vystupuje ako osoba zodpovedná za otázku digitálneho trhu. A preto máme nielen právo, ale dokonca povinnosť pýtať sa ho, ak máme isté pochybnosti. Alebo ak ide o dodržiavanie etického kódexu, respektíve ak ide o samotnú otázku digitálneho trhu, preto je nutné, aby sme sa tu vyjadrili. A aj v tomto prípade o konkrétny účel návštevy pána komisára v Maďarsku vzhľadom k tomu, že táto návšteva sa neobjavila na stránke pána komisára. Myslím si, že je dobré, aby ste sa vyjadrili k tomu, aký účel mala táto cesta, kde ste vystupovali ako osoba zodpovedná za digitálny trh. My čakáme aj na to, že tiež e, pán predseda prerušil tohto rečníka. Pán Bony? Ďakujem, pán komisár, za fantastickú prácu ako komisára zodpovedného za jednotný digitálny trh a vo všeobecnosti výzby súvisiace s digitálnym trhom v súčasnosti infraštruktúry e, podporujú hospodárstvo a naše spoločnosti do budúcnosti. A preto mám nasledovnú otázku, respektíve dve malé otázky. Ako by ste chceli spolupracovať s lídrami na trhu? ako, ste, ako chcete spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samozprávami, pretože ak chcete e, zaviesť e, 5G internet, infraštruktúra je veľmi dôležitá a to tak, aby nedošlo k opomenutiu vidieckých oblastí. Po druhé sa chcem spýtať, aké podporné mechanizmy budú existovať pre e, obchod, ktorý samozrejme nečerpá len z verejných prostriedkov. Samozrejme dostane, e, dôjde k veľkým investíciám do 5G internetu. Budú musieť byť prijaté rozhodnutia o tom, ako viesť dialog s členskými štátmi. Ďakujem. A posledná bude pán Griffin. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Prístup k digitálnemu trhu je veľmi dôležitý, ako to podali kolegovia, pretože prístup k digitálnemu trhu začína byť základným právom, avšak bojím sa, že sa to mu tak nestane. Mám isté obavy, že budú existovať veľké priepasti medzi tým, čo robia členské štáty a medzi tým, čo sa deje na úrovni miestnej regionálnej samozprávy. Spomenuli ste isté príklady v dopravy 13. E, novembra E, bol prijatý energetický balík. Energetická efektivita je veľmi dôležitá a preto e, jeden, jednopercentný vzraz efektivity e, môžeme pomôcť 7 miliónom ľuďom. A preto je moja otázka nasledovná. Ako spolupracujete s inými komisármi, aby sme Eh, odstránili energetickú chudobu a ako eh, pracujete v prospech vyriešenia cieľov energetickej únie. Pán Tošenovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som chcel poďakovať komisárovi za všetku tú energiu, tú, ktorú vkladá do digitálneho sveta. Trúfam si to takto definovať. Súhlasím s tým, čo povedal že sú potrebné veľké investície do výskumu, do vzdelávania a do kybernetickej bezpečnosti. Tu sú veľmi dôležité verejné prostriedky, je to úplne v poriadku. A mám otázku, respektíve dotaz. Hovorili ste o štandardizácii jazykov. Ja v informatike a vo výpočtovej technike sa pohybujem prakticky celý život. A je to taký vysnívaný svet, že každý bude používať ten istý jazyk. Nikdy však sa tak nestalo. Nevieme, čo je lepšie Android alebo iOS. systém iOS. A preto by malo byť definované rozhranie, aby tieto rozdielne heterogénne systémy spolu komunikovali. Je to dôležité práve teraz, keď máme na stole obsiahli balík kodexov, program BEREK, eh, Wi-Fi ako malý systém. Toto bude však veľmi dôležité nastaviť, kde má, do čoho má vstupovať administratíva do tohto veľmi slobodného prostredia, tak ako sa to podarilo napríklad programu BEREK eh, s jeho vysokou profesionalitou a vysokým stupňom nezávislosti. A preto sa chcem spýtať, či máte presnú predstavu o administratívnej rovine a o schopnosti. Myslím si, že ste trošku prekročili čas, ktorý som vám poskytol na kladenie otázky. Pán Butikofer, nech sa páči. A poprosím vás menej ako jedna minúta. Samozrejme, pán predseda, musím povedať, že sa čudujem, že na jednej strane tento výbor mi dal úlohu písať správu o digitalizácii priemyslu a na druhej strane má maximálne jednu minútu. To považujem za neprimerané, pretože som sa aj skoro hlásilo slovo. Teraz sa pokúsim položiť dve stručné otázky v zvyšnom čase. Pán Ottinger, nemecký priemysel má referenčnú architektúru pre digitalizáciu výrobnej oblasti a spolupracuje na tomto základe aj s IIC, aby mohli mať spoločný vývoj. To, čo neexistuje, je európske integrované úsilie. Čo chcete urobiť preto, aby sa to zmenilo? Moja druhá otázka. Sám ste v súvislosti s Kuka Extron povedali, a ste to tematizovali na verejnosti. Čo spraviť preto, aby technologické šperky nášho priemyslu neboli odkúpené, poviem to takto natvrdo? Čo chcete spraviť v praxi preto, okrem toho, že budete občas len kritické mať prejavy, existujú nejaké snahy, existujú nejaké snahy o to, aby Predtým ste nechali 1,45 pri kolegu. Ja mám teraz minútu 20. Existujú nejaké snahy o to, aby americký systém váš kolega pán Javor stratil 3 minúty, lebo nepoložil žiadnu vážnu otázku k téme štrukturovaného dialogu, ale mne by, voči mne by ste mali byť spravodliví. Teraz pán Rubik, prosím. Äh, Ďakujem, pán predseda. Mňa by zaujímalo, máme teraz e, správu roamingu na programe a hovorili sme verejnosti, že roam like at home, roaming ako doma a teraz sú nové bariéry, use crowd a podobne a vidíme, že Telekom chce zostať v svojich vnútroštátnych hraniciach. Ak Telekom chce zostať na vnútroštátnej úrovni, tak ako vytvoríme digitálny vnútorný trh? Pretože Telekom nechce do toho vstúpiť a potom čo s tými ostatnými technológiami a ako môžeme mať potom 5G a digitálny vnútorný trh ktorý by naozaj spájal rovnako všetky európske krajiny a potom by bolo možné roam like at home, čiže roaming ako doma. Ako toto môžeme dosiahnuť? Ďakujem. A ďalšia otázka, pán Schaffhausen. Très rapidement, merci. Je, je... Veľmi stručný, ďakujem. Nejdem vás eh, obviniť z ničoho. Eh, ja si myslím, že to nie je vhodné na tomto fóre. Ja od komisára očakám, aby bol v prvom rade dobrým komisárom. Teda, chcem sa spýtať, prečo v Európskom klaude e, ste e, nesiahli po najväčšom lídrovi OVH a prečo ste nechceli mať pod kontrolou software a hardware. Myslím tým na mikroprocesorom. To je jediné pojitko, ktoré máme z STM. A prečo ste nepočúvali v rámci Európskeho kladu veľkých priemyselných hráčov, ktorí sú na 100% Pani, Tomu jednoducho nerozumiem. Ďakujem. Thank you very much. And, uh... Ďakujem. Pán Zorino. Pán komisár, e, okrem toho, čo tu všetko odznelo, chcel by som sa venovať tomu, čo sa týka konkrétne vášho portfólia. Hovorili sme o mega údajoch, o kvalite prístupu k internetu, hovorili sme o 5G. E, celkovým cieľom je mať e, všeobecný prístup k internetu a k digitálnym službám. Avšak neostávajme obmedzovaní technológiami, pretože je to trošku prekonané. V prvom rade by som sa vás chcel spýtať, ako dosiahneme incentívy, teda stimuly, aby sme boli dostatočne konkurencieschopní v oblasti digitálnej. V oblasti digitálnej, teda čo vieme urobiť v oblasti digitalizácie, tak aby ponuka zodpovedala dopytu. Ako posilniť našu konkurencieschopnosť? Ďakujem. A posledným ročníkom na mojom zozname je pani Sander. Ďakujem, pán komisár. Tiež by som chcela vysoko vyzvihnúť vašu pozitívnu činnosť eh, pri tvorbe jednotného digitálneho trhu. Eh, predtým, ako ste zavítali do tejto miestnosti, sme hovorili o akčnom pláne pre verejnú správu spomínané eh, výdobytky v akčnom pláne sú veľmi pozitívneho charakteru pre obyvateľov, ako aj pre, pre malé a stredné podniky. Aby toto všetko fungovalo, pán komisár, vo všeobecnosti je potrebné, aby existovala dôvera. A aby existovala dôvera, je potrebná bezpečnosť. A preto sa, by som sa vás chcela spýtať, aké nástroje existujú pre pozdvihnutie bezpečnosti. Skúste trošku rozvinúť to, čo ste už spomenuli. Ďakujem. Ďakujem. Predseda hovorí mimo mikrofónu. So ask... A teraz poprosíme pána komisára, aby odpovedal na poslednú otázku a dovolte mi vysvetliť ešte raz, pán Butikofer, Bolo to naozaj niečo úplne nečakané od vás. Mali ste poprosiť pána kolegu Javora, aby vám dal jeho čas 3 minúty. A potom ste mohli. Mali ste dať spravodajcovi šancu hovoriť prvý, prerušuje pán Butikofer predsedu, tak ako sa to bežne deje. Predseda pokračuje, takže je to nefér. Áno, je to nefér, pokračuje pán Butikofer. Máte slovo, pán komisár. Äh, Takže náš návrh autorské práva, tam sú iné výbory v parlamente, tie hlavné, gestorské. A teraz preskočím čas, ale chcem vás upozorniť na tento návrh, lebo tvorivé Tvorivý priemysel je dôležitou súčasťou našeho európskeho priemyslu a pri tomto návrhu, ktorý máte pred sebou, ide určitú rovnováhu medzi záujmami tých, to sú tie informácie, hudba, spev, film, to všetko, ako by, aby sme ho mohli dosiahnuť, počuť, vidieť, čítať. A potom chceme spravodlivú odmenu pre tvorivý priemysel samozrejme za to pre scenáristu, autora, novinára, režiséra, herca, skladateľa, hudobníka, speváka. To súvisí s tou value gap, ide o spravodlivú odmenu, ako aj o tú otázku, akú úlohu alebo koľko kvalitného žurnalizmu vidíme v časopisoch. Keď vy ako výbor pre priemysel budete tu eh, chcieť komunikovať s tvorivým priemyslom, Samozrejme, že to zariadím, ale oblasť tvorivého priemyslu je tu pre mňa v parlamente pokrytá inými výbormi. Raimund sa pýtal, ako sa prejde ten prechod. Momentálne nemáme ešte návrh eh, členského štátu Bulharska a síce kto bude kandidátom alebo kandidátkou za Bulharsko. Ako viete, politická situácia v Bulharsku je teraz zložitá, takže čakáme. Takže tá otázka, kto bude mať digitálnu ekonomiku a digitálnu spoločnosť, kto bude mať ten profil, ak to bude ten kandidát Bulharska, alebo ako sa to všetko rozdeli. Proste záleží na nominácii a potom bude musieť predseda rozhodnúť, ako, ako budú vyzerať portfólia. A keď príde kandidát, tak na základe profilu a tak ďalej bude vedieť, aké portfólio mu môže dať. Ja som do konca decembra plne zapojený a zrejme asi aj potom budem k dispozícii a podporovať každého, kto bude potrebovať rady pre tie jednotlivé stavebné kamene vnútorného digitálneho trhu. Pán Bony sa pýtal, ako sa zúčastňujú členské štáty v našich snách. Pri niektorých témach politike vidíme v rade zdržanlivosť, keď hovoríme o europeizácii zákonov a v ďalších európskych projektoch, ale za digitál môžem povedať, že členské štáty, či už v rade, alebo aj v tých jednotlivých odberných radách. Dneska som bol dvakrát v rade, sú pripravené europeizáciu digitálnych noriem, predpisov, pravidel, projektov podporovať, pretože si uvedomujú, že v digitálnom sektore každý členský štát o samote nie je dostatočne veľký na to, aby dokázal držať krok s dynamikou USA alebo niektorých azijských krajín. Pán Butikofer sa pýtal na rámy veľmi správne. Pred niekoľkými týždňami som bol na výročnom stretnutí IIC, priemysel 4.0 SAP Waldorf, tam som bol prítomný. Povedal by som toto. Je málo oblasti, kde priemysel jedného členského štátu v EÚ by bol taký vyspelý, ako povedzme 4.0 CFR, Cefar, Bitkom, MFDA a podobne. A to znamená, že tu radím mnohým členským štátom, aby si, zali, aby si na chvíľku vydýchli. Možno, že priemysel 4.0 bude celosvetovo používaný pojem. V Rakúsku sa hovorí e, priemysel 4.0 Rakúsko, v Taliansku Taliansko, ale ja ako Nemec sa bojím tento termín europeizovať, preto hovorím digitalizing industry, ale pokiaľ ide o tú prípravnú prácu pre in, priemysel 4.0 je to, čo pomôže celému európskemu hospodárstvu a preto integrujeme túto platformu do, plat, e, túto platformu do platformy platformiem. Ako som povedal, založil som platformu platforiem, Tam sú priemyselné kruhy, Smart Factory, priemysel 4.0 a tie členské štáty, ktoré nemajú platformy, sú tam zastúpené vládami. Cieľom je, aby aj v týchto krajinách, tak ako sa to už napríklad deje v e, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, aby sa aj tam založili príslušné národné platformy. Kukajt, Strom Aram alebo ďalšie príklady. Otázka je, či potrebujeme európske e, hospodárske právo, Niektorí ministri v rade o tom teraz hovoria. Môj názor je takýto. Za rok mám 1,8 miliardy eur na výskum. Napríklad my do robotiky KUKA dávame 100 miliónov eur ročne. A samozrejme musí byť jasné, že v našom výskume môžeme mať len tie podniky za partnerov, ktorých e, výskumné miest, pracovisko, tá odbornosť, know-how je v Európe a preto KUKA je vedúcim partnerom pri robotike v PPP pokiaľ bude výskumné stredisko v Augsburgu, pokiaľ výskum a vývoj bude v Európe. A preto keď hovoríme o budúcom rozpočtovom období, to znamená horizont po 2020, o rok 2020 sa to bude tu v dome preberať, tak je to zásada, ktorá musí ostať zachovávaná. A máme taký stimul, že podniky bez ohľadu na to, kto má akcie, bez ohľadu na to, kto je majiteľ, výskum a vývoj ak považujú svoje partnerstvo v Európe za dôležité, zachovajú podniky v Európe a preto predstavuje takýto podnik pridanú hodnotu pre našu rodinu výskumníkov a vývojárov. Potom to spolo, to právo, o ktorom sme hovorili na európskej úrovni, to je oblasť, ktorá sa týka iných komisárov. Ja mám samozrejme jasnú predstavu, mali by sme mať európsku priemyselnú politiku, a dvojsmernú cestu. To znamená, čím sme otvorenejší, tým by mal byť otvorenejší prístup na iné trhy, ale o tom sa bude musieť ešte rokovať. Energetická účinnosť a zníženie spotreby energií. Máme Smart Cities and Communities program, e, inteligentné mesta a obce. To sme spolu s DG Move a DG, DG Grow a e, DG Econnect a ďalšie DG. Tam spolupracujeme s partnerskými mestami na vzorových projektoch, kde pri zachovaní kvality života dosiahneme redukciu spotreby energie optimalizáciou dopravy napríklad alebo efektívnymi riešeniami energetickej účinnosti budov, pričom sa zachová rovnaká životná úroveň a i výrobná, výrobný objem, ale spotreba energie sa výrazne zníži a emisie CO2 taktiež. Pán Rübiger ho, hovoril o roamingu. Máme harmonogram 15. júna budúci rok dojde k zrušeniu roamingových poplatkov na európskych trhoch. A, dovte, a to znamená, že do 15. decembra musíme mať v legislatívnom procese v, e, e, komisia aj rady v oblasti e, hotov, musíme mať pripravenú legislatívu pre veľký aj malý obchod. To znamená, to všetko sa dá vyriešiť len ako jeden balík a potrebujeme súhlas všetkých zúčastnených. Posledné týždne sme si počuli BERIC, to znamená regulačné orgány. Teraz máme výbor rady, ktorý sa bude musieť zaoberať našim návrhom. Potom je tu ešte fair use, tam je jeden konkrétny problém. V Lotyšsku sú poplatky za telekomunikačné služby asi len šestina toho ako v Írsku. A ak írsky občan po zrušení roamingu v júni budúceho roku, a dúfam, že sa nám to podarí, si kúpi SIM kartu lotyšského telekom operátora, ale pritom vôbec nežije v Lotyšsku, ale žije len v Dubline a v Dubline telefonuje alebo využíva sociálne médiá, alebo te- telefonuje z Dublinu do Londýna či do Bruselu, tak potom ten lotišský operátor na veľkoobchodnom trhu musí kupovať drahšie tie spoty, než zarába na maloobchodnom trhu. Takže toto musíme riešiť toto tak povediať zabráni takémuto zneužívaniu neberikratickým spôsobom a bez úpravy 90 dní alebo obmedzovania nejakých údajov, ktoré sa prenášajú. To je tá veľmi ťažká úloha, na ktorej pracujú moji odborníci s pracovnou skupinou v Rade. Lebo je jasné, že ak lotišský telekom operátor bude v červených číslach, tak potom bude kolega z Lotyšska vo pracovnej skupine proti tomu. A máme tu rôzne záujmy našich členských štátov, ale predsa som len optimista, že v júni na budúci, budúci rok dojde k zrušeniu roamingu. Potom tu bola otázka STM. Ja poznám STM veľmi dobre k, témy, polo, k téme polovodiče a mikroelektronika. Som v marci tohto roku začal E, na projekte Spoločný európsky záujem. Mám tam 5 členských štátov. Nemecko, Francúzsko, Holandsko a ešte dva ďalšie. S Rakúskom a Belgickom rokujem. A pred niekoľkými dňami sme mali konferenciu aj s priemyselnými kruhmi a bol tam aj vysoko postavený zástupca ST. Má slova chváli. Povedal presne tak – toto partnerstvo Európska únia, členské štáty a priemysel, tak sa nám to podarí. A tie prostriedky, ktoré mám z európskeho rozpočtu k dispozícii pre týchto 5 členských štátov sa mi podarilo zdvojnásobiť a priemysel dá štvornásobok. A tam ešte Infineon dvaja relevantní hráči a ich keď si zoberieme dominanciu Číňanov a Japoncov, tak musí byť našim cieľom udržať ich pri živote. Ale spýtajte sa partnerov pri STM, ten vám potvrdí našu konferenciu z tohto týždňa, minulého týždňa. Vo štvrtok v Ríme bol veľký úspech a preto som optimista. A posledná vec, NIS smernica sa musí teraz implementovať v členských štátoch, musí sa to teda realizovať. A ja sa pripravujem na rýchlu novelizáciu, lebo téma kybernetickej bezpečnosti je o dôvere občanov služby cloudu bezpečnosť proti teroristickým útokom, priemyselnej špionáži alebo ďalším rušivým e, zásahom. To je dôležité pre tieto aspekty. Potrebujeme mať preto tú európsku kultúru a certifikáty, ktoré vytvoria európsku normu. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a komentáre. Uh, uh, Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Dúfame, že sa s vami budeme môcť stretnúť, pán komisár, aj v budúcnosti. Budete podpredsedom Komisie pre rozpočet a ľudské zdroje, ako to bolo oznámené Európskou komisiou. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme za vynikajúcu prácu, za všetky úspechy v oblasti digitálneho hospodárstva a digitálnej spoločnosti. Ďakujeme za štrukturovaný dialog, ktorý stále pokračuje medzi ITRE a Európskou komisiou, ktorú ste predstavovali práve vy, pán komisár. Veľmi pekne vám ďakujeme. Eh, eh, Kolegyne, kolegovia, meškáme s programom. Teraz máme ďalší bod na programe. Zaradenie emisií a záchyta skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien eh, vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politik v oblasti klímy a energetiky za rok 2030. Spravodajkyňou je pani Marisa Matias z politickej skupiny GUE. Dovolte mi pripomenúť, že emisie a skleníkové plyny, využívanie pôdy, lesníctvo, všetky tieto témy zachytáva medzinárodná zmluva pod kiotským protokolom, nič iné. A kiotské protokoly kladú prekažky EÚ a členským štátom EÚ, pretože tieto musia zabezpečiť, že využívanie pôdy sa bude meniť a stratégia zalesňovania lesníctva nebude vytvárať ďalšie nadbytočné emisie. Cieľom tohto sektora by e, malo byť ďalšie rozvíjanie sa v rámci Európskej únie. Máme tu návrh. Hlavným témou hlavnou tému ktorého je navrhnúť, ako začleniť tento sektor do energetického rámca, rámca klimatických politík do roku 2030. Výbor ITRE má vypracovať stanovisko pre výbor ENVY, ktorý je gestorským výborom pre túto tematiku. Máme tu niekoľko aspektov využívania pôdy a zmeny využívania pôdy v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré sú vysoko relevantné pre nás, náš výbor, napríklad dôsledky zmeny využívania pôdy pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, biomasa, bioenergetické využívania a iné súroviny pre náš priemysel. Máme tu mnohé témy a naša kolegyňa Marisa Matias nám teraz poskytne expoze k ďalšej diskusii. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela introdução que fez, porque já me retira uma parte... Ďakujem, pán predseda. Chcela som povedať niekoľko vecí. Je to prvá výmena názorov k tejto veľmi dôležitej téme. Myslím si, že návrh Európskej komisie je vítaný, Všetky tieto témy pokrýva kiotský protokol a Európs- prístup Európskej únie tu je samozrejme limitovaný. Napriek tomu máme európske riešenia, ktoré sa pripravujú na aplikáciu po roku 2020. Potrebujeme riešenia, ktoré berú do úvahy potrebu zapracovať aj parížské dohody ku klimatickým zmenám Náš výbor tu je zodpovedný za mnohé veci, ktoré treba vziať do úvahy, keď budeme vypracovať stanovisko. Hovorila som s tieňovými spravodajcami k tejto správe a ide tu o to, že keď hovoríme o využívaní pôdy a zmenách využívaní pôdy, keď hovoríme o lesníctve, je to témy všetky ovplyvňujú vypúšťanie skleníkových plynov, uvoľňovanie skleníkových plynov a to je témou pre náš výbor. Súhlasím s prístupom Európskej komisie, súhlasím s návrhom a dúfam, že Európsky parlament e, bude súhlasiť so základným prístupom komisie a rešpektovať zmeny využívania pôdy a lesnických oblastí alebo lesa. Ďalšia vec, ktorú treba vziať do úvahy, je systém výmeny emisií. Treba venovať mimoriadnu pozornosť otázkam súvisiacim s energetikou, priemyslom a dopravou. A tiež by sme mali brať do úvahy, že v budúcnosti budeme potrebovať spoločnosť, ktorá menej závisí od fosílnych palív. Ak máme dosiahnuť potrebné zníženie skleníkových plynov, treba to urobiť takto. Ďalšia vec, ktorá sa nie tak celkom týka tohto výboru, ale treba ho vziať do úvahy, je to, že čokoľvek urobíme, biodiverzita, efektívne využívanie pôdy a vody musia byť súčasťou takéhoto kroku. To naozaj musíme mať na mysli v tomto výbore, najmä keď povzbudzujeme výskum, inováciu, techniku, technológiu. Musíme mať na mysli biodiverzitu a využívanie pôdy. To sú zásadné veci. Musíme si byť vedomi potreby biodiverzity a jej zachovania pri každom, každej rozprave v tomto výbore. A ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, Musíme zabezpečiť, že sme, budeme transparentní vo všetkých oblastiach, ktoré skúmame, ktorými sa zaoberáme. najmä čo sa týka zdrojov dát, metodológie, metodiky používanej. Tak, že každá informácia ktorú získame, by sa mala zdieľať medzi členskými štátmi EÚ, aby sa mohla využívať. Vítam teda prvú výmenu názorov v našom výbore. Nie, myslím si, že by teraz ľudia sa nejako veľa vyjadrovali v tejto fáze, ale mala som dôležité rozhovory s ďalšími politickými skupinami, takže sa mi vytvára solidná báza na vypracovanie tohto stanoviska, stanoviska tohto výboru už som hovorila s politickými skupinami, teda priemysel, výskum, vývoj, inovácie. E, treba brať na úvahy všetky tieto jasné zásady. Pani Ajuso za EPP vyzýva pán predseda. Ďalšiu rečničku. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej slova. Je to prvá výmena názorov Chcem iba poukázať na niekoľko obáv, Prvá vec. Tento návrh úzko súvisí s obchodovaním s emisiami, so systémom ETS. Ako si podelíme túto prácu medzi členskými štátmi EÚ? Tento návrh musí byť e, flexibilný, ale zároveň tu sú ďalšie tematiky, ktoré bežia paralelne s ním. Nie je to zle, že sa zaoberáme takýmito viacerými prepletenými vecami naraz. Niektoré sektory patria do ETS, takže sú tu referencie, ktorými sa zaoberáme. Ak sa pozrieme, preskúmame si roky 2021 až 2025, čo sa má diať v tomto období, vtedy sa môžu akoby prelievať emisie z jedného štátu do druhého alebo z jednej firmy do druhej. Po roku 2030 ak bude ešte stále, ak budú emisie navyše, dajú sa presunúť do iného členského štátu? To je stále otvorená otázka pre komisiu. A potom tu ešte máme tému certifikovaných produktov z dreva. V teórii to znie na papieri dobré, hoci za tým stoja komplikované matematické e, vzorce. spravodajky nehovorila o transparentnosti. Ja teda kladiem otázku, budú štandardy, ktoré budú rovnaké pre všetky členské štáty EÚ? A v týchto vzorcoch, ktoré používame na výpočet trvanlivosti výrobkov z dreva je jasné, že malá odchýlka môže viesť k veľkým odchýlkam k záverečnom výsledku. A záverom, ku ktorému sa blížim, chcem povedať, že 280 miliónov tón tento limit e, by sa nemal navyšovať, alebo je to, je to vlastne otázka pre komisiu. Ďakujeme. Teraz za socialistov a demokratov má slovo ďalšia rečnička. Ďakujem. Ďakujem aj našej spravodajkyni, ktorá sa zamerala na témy, ktoré sú dôležité pre výbor ITRE pri vypracovaní stanoviska pre ENVY. Ale ako vždy, keď hovoríme o lesoch, hovoríme tu o toľkých veciach. Keď hovoríme o polnohospodárstve, opäť hovoríme zároveň o mnohých ďalších veciach. Takže inovácie pre budúcnosť, energetika, obnoviteľné zdroje, to všetko musí byť na stole, keď hovoríme o bio a eko, bio, biodiverzite, ekonomii a podobne. Reagujeme na to, čo sa dohodlo o zmene klímy v Paríži, les a ďalšie bioprostredia môžu byť akýmsi odpadovým lievikom odtekajúcim, ale je vždy lepšie, keď je tento e, dres, kde odteká voda, zalesnený. To isté sa dá povedať o stratégii zalesňovania. Je lepšie starať sa dlhodobo o les, pretože les vie produkovať vlákna a vlákna sa dá použiť aj, na energe- použiť aj v energetike, ale dajú sa použiť inovatívnymi spôsobmi v novými bioproduktoch, a takisto môžu zmierniť dopady klimatických zmien. E, bola by som rada, aby náš výbor bol orientovaný do budúcnosti. Návrh komisie sa pozera do minulosti, do roku 2009, odvoláva sa na minulosť. Aké máme ale teraz motivačné faktory na využívanie pôdy, ktorú máme k dispozícii, tak ako chceme ju využívať? Myslím si, že tieto výpočty sú naozaj zložité Hovorili sme dnes o flexibilite, chcela by som ju zdôrazniť aj tu. Využívanie pôdy ETS a ciele, ktoré si dal každý členský štát, súvisia. Musíme sa pozerať na veľké plátno. Na dobré využívanie by sme mali poskytnúť, vytvoriť isté motivačné faktory. to, čo môže poskytnúť e, les, je naozaj mnohoraké a na to musíme stále myslieť. Ďakujeme veľmi pekne, pani kolegyňa, a za ALDE teraz bude hovoriť kolega Federle. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajkyni za úvodné e, slovo. Je to veľmi dôležité aj bohy boji proti klimatickým zmenám, ku ktorým sme e, pristúpili v Parískej dohode ale my máme tvoriť eh, legislatívu, ktorá eh, brzdí ekonomiku, ako to hovorila moja predrečníčka. Musíme poskytovať eh, prostriedky náš lesnému hospodárstvu. Musíme sa zamýšľať nad tým, čo lesné hospodárstvo produkuje. Musíme sa zamýšľať nad tým, aké nové E, využitie by mohlo mať lesné hospodárstvo. Napríklad e, v súčasnosti sa môže z drevnej hmoty e, vyrábať materiál, ktorý sa vyrábal chemickými postupmi. Teda <clears throat> sú nové trhy, ktoré si môže lesné hospodárstvo podmaniť. Myslím napríklad aj na poľnohospodárstvo výroba bavlny. Teda e, musíme zabezpečiť, aby e, sme nebrzdili vývoj na trhu, aby sme neovplyvňovali pracovné miesta, najmä vo vidieckých oblastiach na našom e, kontinente, pretože aj tieto oblasti sú veľkými ekonomickými hráčmi v Rakúsku, v škandinávskych krajinách napríklad. Myslím si, že minulý rok vo Švédsku e, švédske lesné hospodárstvo vyprodukovalo 4 krát viac ako švédsky automobilový priemysel. Rád by som e, upravil vašu pozornosť na štvrtú hodnotiacu správu medzivládneho panela, e, v zmysle ktorého tvorba alebo pridaná hodnota lesného hospodárstvo je e, vkladom pre boj proti klimatickým zmenám. Musíme si overiť alebo zobrať do úvahy aj to, že e, riadná správa lesného hospodárstva nevytvorí e, prekážky pre lesné hospodárstvo. V súčasnosti existujú isté dôležité aktivity pre opätovné zalesnenie, napríklad vo Švedsku, Fínsku, v iných členských e, štátoch, napríklad v škandinávských krajinách lesné hospodárstvo už mnoho rokov prosperuje, avšak existujú iné členské krajiny, kde odlesňovanie je veľmi vážnou témou. Ďakujem za zelených kolega Javor. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni za jej prácu. Samozrejme, je potrebné e, zahrnúť e, sektor Lulu CF do tejto agendy. Vnímam to veľmi pozitívne, e, pozitívne, ale existuje priestor pre zlepšenie. Dovolte mi zmieniť sa trom, o troch aspektoch, na ktoré by sme sa mali zamerať prvom rade je intenzita našich indícií. Musíme eh, dosiahnuť to, aby Lulu CF eh, tiež prispieval k záväzkom, ktoré urobila Európska únia. Eh, a preto nariadenie LULUSIE musí byť ambiciozne, najmä v kontexte lesníctva ako producenta emisí je veľmi dôležité, aby E, lesné hospodárstvo zachytávalo viacej CO2, pretože je to veľmi dôležitý faktor pri e, zvládaní e, alebo pri kontrole zvyšovania globálnej teploty o 1,5 stupňa. V súčasnej dobe máme rôzne tri spôsoby hodnotenia a tieto tri metódy idú proti transparentnosti systému, čo vytvára problémy. Čo sa týka trvalo využívania biomasy, v zmysle nariadenia LULUCF len trvalodržateľné využívanie biomasy je eh, povolené. Eh, to tu musíme dbať na to, aby len ekologické lesné hospodárstvo prevládlo v Európe, keďže toto vytvára trvalo udržateľné spracovanie biomasy. Samozrejme, e, musíme e, nariadenie LULUCF zharmonizovať s nariadením ESD, ako aj so systémom, e, so systémom obchodovania ETS teším sa na ďalšie e, poznatky, ktoré vyplynú z tohto stanoviska. Ďakujem kolegom za poznámky za GUE, pán Kochlíček, podpredseda GUE, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, mal by som niekoľko drobných e, postrehov praktického charakteru. Samozrejme, výpočet prínosov pri zachytávaní CO2 v les Co je dôležitá. Musíme si však uvedomiť, že niečo iné je švédsky les ako les na juhu Talianska alebo Španielska. Samozrejme, zloženie stromov je iné. Čo ja môžem doporučiť, je kalkulácia prírastkov dreva na pni. Tam sme schopní vypočítať prírastok drevnej hmoty, či je to na severe alebo na juhu Európy. Chcel by som upozorniť, že pred istým časom, zhruba pred 30 rokmi, existovali snahy zlepšiť situáciu, respektíve bilanciu CO2 prostredníctvom zalesňovania v oblastiach mimo Európy. Napríklad v Alžírsku existoval veľký projekt zalesňovania severného kraja Sahary. To presahovalo až do Maroka. A ak e, mám správne informácie, na južnom okraji púšte Koby Číňania implementujú veľký projekt zalesňovania, pretože e, púšť Koby im ohrozuje veľké mesta, ako napríklad Peking a ďalšie veľké čínske mesta. Teda otázka znie, znie, do akej miery tieto zalesňovacie projekty, ktoré samozrejme existujú a sú realizované v mnohých častiach sveta, ako je možné ich zahrnúť do tejto správy. A tiež by som chcel ponúknuť ďalšiu vec. 70 planéty Zeme tvorí oceán. V uprostred Atlantického a Tichého oceánu sú obrovské e, kúsky plastu. E, je to také zvláštne územie, s ktorým sa nič nerobí. E, je to výsledkom činnosti tejto civilizácie, okrem iného aj európskeho odpadového hospodárstva, ktoré veľké rieky odnášajú do oceánu. Tieto plasty sú v hlbokomorských sedimentoch, ale zároveň plávajú na hladine oceánov. A napríklad ten, ten atlantický plastový ostrov je väčší ako rozloha Ukrajiny. Teda aj touto vecou sa budeme musieť, tejto veci sa budeme musieť venovať a zamýšľať sa nad tým, čo racionálne budeme, musieť, budeme môcť urobiť, pretože je to ohrozenie životného prostredia planety, pretože logicky E, cez e, tento plastový ostrov nepre, e, neprechádza slnečné žiarenie, čo je zlé pre rast planktonu. Ďakujem. Pán Šomkalve. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád všeobecnými poznámkami, ktoré tu odzneli. Všetci sme tu na jednej lodi. Máme tu, mám to privilegium zastupovať parlament v Marrakeši, kde bude COP22, COP22. A je pozbudzujúce, že postupujeme vpred, že implementujeme záväzky, ktoré sme prijali v Paríži. A to, o čom sa bude diskutovať v Marrakeši, posolstvo musí byť, že každý aspekt hospodárstva má svoju úlohu, ktorú tu má zohrať. Nič nemôže byť vyňaté Les samozrejme má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrať. Týka sa to emisí, zmierňovania emisí, týka sa to energetiky, biomasy. Les má viaceré úlohy a predrečníci zdôrazňovali výpočty, ktoré sú veľmi dôležité. Treba na ne dbať aby boli presné. A čo sa týka energie a biomasy, je to tendencia hovoriť, je úžasné e, obnoviteľné zdroje energie, bla bla bla, ale potom treba vykalkulovať hospodárskú aktivitu od eh, stínania stromov cez ich prepravu a tak ďalej. A mali by sme sa pozerať na les z pohľadu obehového hospodárstva, pretože on má prírodzený, produktívny život, kým potom sa využije ako drevo. A ľudia veľmi rozumne hovoria, že vlákna a tkaniny a také podobné veci ako využitie lesa je v poriadku, ale predtým má svoj les, eh, les svoj život. Teraz budeme revidovať kap, COP, COP musíme zabudovať motivačné prostriedky, ktoré budú pozbudzovať ľudí, aby sa rozhodli eh, spravovať napríklad aj marginálne časti pozemkov pôdy. V súčasnosti farmy, ktoré pestujú, produkujú hovedzinu, ovčie, meso, nemôžu mať zisky, ale je možné, aby tieto farmy mohli e, mať zisky, ak sa bude brať do úvahy ekológia a iný spôsob využívania pôdy. Ďakujeme. Peter Arheim, ktorý vedie odbor na generálnom riaditeľstve klíma. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za možnosť e, v skratke vystúpiť za komisiu. Veľmi si ceníme, že výbor ITRE posudzuje túto záležitosť eh, na takomto skorom štádiu eh, tohto procesu. Čo sa týka eh, sektora LULU, CF je veľmi dôležitý komponent celkovej klimatickej politiky. Dovolte mi skonštatovať opätovne, že tu nie ide o novú záležitosť, už e, bola ošetrená i v kiotskom protokole a e, teda vzniká, e, vzniklo rozhodnutie už v roku 2013 komisie, ktoré vnieslo túto tému do politiky Európskej únie. Teda ide o monitorovacie pravidla, aby sme mali lepšie údaje a informácie o tom, aký je e, rozsah e, e, emisí a záchytov. A tu skutočne dosiahli sme pokrok, máme viac informácií, do tohto návrhu vkladáme povinnosti, ktoré už existujú v Kiotskom dohovore, ktoré existujú v rozhodnutí v roku 2013. Teda chceme, aby aj na tento sektor sa vzťahovali také pravidlá, a ktoré boli neutrálne e, v členských štátoch, e, aby negenerovali nové emisie. A e, my týmto podporujem aj aktívnu správu lesov. Je to veľmi vhodné aj z hľadiska klimatického, pretože pomáha podporovať lesné hospodárstvo, zakladanie nových e, lesov ktoré, a e, e, dreva, ktoré je možné pozitívne využiť. Teda otázka, ako drevné produkty môžu byť využité. Je to súčasťou nášho návrhu, pretože drevo môže byť využité veľmi pozitívnym spôsobom a my sa venujeme práve otázke, ako stavebné e, drevo môže e, posilniť e, uhlíkové záchytné plochy, čo je veľmi pozitívne. Teda ten substitučný efekt nahradzanie produkcie drevom je jedným z pozitívnych výstupov tejto témy. Potom existuje téma existuje téma e, náväznosti medzi e, nariadením ESD a medzi sektorom LULU e, CIF, pretože ide o tých 218 miliónov tón záchytov, čo vyšlo z hodnotenia, tento údaj vznikol z hodnotenia vplyvu. A ten tretí aspekt, o ktorý nám ide, sú pravidlá pre lesné hospodárstvo. Navrhujeme členským štátom, aby členské štáty referenčnými hodnotami pozerali do budúcnosti, ktoré sú testované do roku 2020 a už teraz vidíme pozitívne výsledky, pretože vidíme, že členské štáty zohľadňujú špecifickú situáciu vlastného hospodárstva v tom ktorom členskom, členskom štáte. Ďakujem za vaše komentáre, za vaše príspevky a už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu s výborom ITRE na tejto téme. Ďakujem za e, vaše postrehy, za e, DG Climate. Pani Matias, chcete sa vyjadriť na konci? Možno, že áno. Je úplne jasné, pán predseda, že vo svojom všeobecnom úvode som e, sa nevyjadrila, nevyjadrila ku všetkým otázkam, ktoré sa tejto témy týkajú, ale je úplne jasné, že úplne dokonale e, poznáme, aké obmedzenia tu existujú e, pri tvorbe stanoviska. Ale v každom prípade odzneli tu veľmi zaujímavé otázky, ktoré ja zohľadním vo svojej práci. Je to otázka napríklad Vlastne výpočtov alebo obehového hospodárstva, respektíve otázka stimulov alebo e, zmierňovacích opatrení. V každom prípade e, si myslím, že každý ten vyjadrený názor bol zaujímavý a pomôžu mi urobiť krok vpred pri e, návrhu stanoviska, aj keď e, samotná práca, e, moja práca začne až po odprezentovaní e, samotného návrhu. Ďakujem. Pozrieme sa ešte na e, kalendár 22. E, 23 marec príde stanovisko, pozmeňujúce návrhy 11. maj, hlasovať vo, v gestorskom výbore, teda vo výbore ENVY, bude 20, hlasovanie bude 22. júna v gestorskom výbor, výbora. Na plenárke sa bude hlasovať e, v deň, ktorý ešte nie je stanovený. Ideme k poslednému bodu tohto popoludnejšieho programu. Portugal and Spain. A to bola naša služobná cesta do Portugalska a Španielska 2. a 4. november 2016 debriefing. Delegácia sa oboznámila s problémami aj s úspechmi dvoch e, južných periférnych oblastí. Ja neviem, prečo sa im hovorí periférne, keď sú v srdci Európy, podľa mňa. Ale dobre, je to nejaké nepochopenie. Keď sa zúčastňovali Horizontu 2020 ako vstup pre implementačnú správu Horizont 2020, takže srdce Európy pani Cabezon Ruiz, členka našeho výboru za socialistov, ale za celé ITRE vedúci delegácie povie teraz niekoľko slov a všetko, čo chce povedať o tomto, e, tejto služobnej ceste. Chcem požiadať našich tlmočníkov, keby ešte mohli zostať možno nejakých Vlastne všetko je v poriadku, dobre, takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My sme chceli, aby tieto periférne krajiny boli naozaj v srdci programu Horizon 2020. Cieľom našej cesty do Portugalska a Španielska bolo preveriť, aké sú tu rôzne prístupy v týchto krajinách, ako sa dá pozvihnúť účasť vo výskumnom programe 2020 v tých krajinách, kde tá účasť nie je príliš veľká. Oboznámili sme sa s ich konkrétnymi skúsenosťami a sme získali mnoho námetov, podnetov. Počas prvého dňa sme boli v Lisabone, to bolo 2. novembra, tam sme sa stretli s nadáciou pre technologický rozvoj a Národnou radou pre výskum a s výskumníkmi z rôznych oblastí energetika, vodné zdroje, polnohospodárstvo či humanitné odbory. Hlavné posolstvo, ktoré z toho vyplynulo, či to boli výskumníci alebo štátne orgány, e, tak to bolo to, že majú problémy so vstupom do PPP, so zapojením hovoria, že majú aj problém so zapojením do EMI a hovorili, že sa aj treba viac zamerať na menšie štáty. A taktiež mali problémy so zapojením do JTI, e do spoločných investičných projektov. Potom sa ešte pýtali, a to zaznelo aj v Španielsku, či by sme nemohli stransparentniť proces hodnotenia žiadosti. Povedali, že majú pocit, že sa dotácie nahradzujú stále častejšie pôžičkami, čo znovu predstavuje určité problémy tiež ukázali na rušenie dotácií a nahradzovanie, nahradzanie dotácií pôžičkami. Pokiaľ ide o hodnotenie, tak žiadajú väčšiu transparentnosť, žiadali hodnotenie, aby sa realizovalo kvalitne, presne, relevantne. To znamená, chceli mať e, väčšie jasno o evaluačných správach a ďalej žiadali alebo poukázali na to, že je potrebné zabezpečiť väčšie možnosti aj pre humanitno-spoločenské odbory a taktiež chceli e, objasniť interdisciplinaritu. Konkrétne nás žiadali, aby v budúcom programe boli zahrnuté aj spoločenské vedy, aby mali väčší priestor Cenia si doterajší program Horizon 2020, ale mali pocit, že spoločenské vedy sú tam troška držané nakrátko. Hovorili sme o externalizácii financovania, o externých organizáciách a ústavoch. To sa opakovalo aj v Španielsku. Sťažovali sa na nedostatočnú synchronizáciu jednotlivých zdrojov s horizontom 2020 alebo štátnym spolufinancovaním v rámci štrukturálnych fondov, nekompatibilitu štrukturálnych fondov a horizontu, horizontu 2020 hovorili, že sa treba za, E, merať na prístup z dola nahor, aby sa mohli zúčastňovať aj MSP vo väčšej miere s cieľom posilniť konkurencieschopnosť. Tiež hovorili sme o tom, že sú tu určité oblasti, ako napríklad periférne regióny, kde, na ktoré by sa malo viacej dbať a venovať im väčšia pozornosť. Potom sme sa presunuli do Španielska, do Kadisu, kde sme navštívili medzi, e, Campus pre excelentnosť Mora Mar. stretli sme vicerektorov andaluských univerzít Mar, Je ten kampus excelencie, ktorý združuje výskumné inštitúcie pre oblasť mora. Má, koordinuje to Kadis, Univerzita v Kadise Hovorili sme o využívaní horizontu 2020. Členovia mare žiadali náš výbor, aby sa, zaoberal, aby sa zvyšilo financovanie PPP v oblasti modrej ekonomiky, alebo aby sa na to dbalo v nadchádzajúcom programovacom období. Potom sa zdôraznilo, že také krajiny ako Španielsko a Portugalsko majú veľmi malé MSP, naozaj veľmi malé a že aj toto sa má e, zohľadniť hľadiska konkurencieschopnosti. Potom sa hovorilo o podpore a výmene inovácií medzi univerzitami a podnikmi. Zatiaľ sú práhové hodnoty nastavené veľmi vysoko a znažaj, z, z, žiadajú ich zníženie aby sa zlepšilo zapojenie univerzita podnikov a tak by sa mohla zlepšiť aj ich spolupráca. Stretli sme sa aj so zástupcami andalúskej regionálnej vlády, zástupcami Technologického centra pre rozvoj priemyslu a vedecký výskum. Aj oni prišli so svojimi návrhmi a stanoviskami a zdôrazňovali, že dôležitá je problematika E, spravovania a riadenia. A síce konkrétne hovorili, že chýba uplatňovanie, správne uplatňovanie zásady adicionality v strukturálnych fondoch a žiadali, aby štát nahradil výpadky zo štrukturálnych fondov podľa zásady doplnkovosti dodania takže žiadajú určité úpravy v našej európskej legislatíve, ktoré by umožnili odstrániť tento nedostatok a aby členské štáty mohli e, doplniť výpadky štrukturálnych fondov, kompenzovať tieto výdav, e, výpadky. Podľa správ, ktoré máme od jednotlivých organizácií v súvislosti so zapojením výskumnej komunity v Španielsku, tak tie signály sú pomerne pozitívne. Hlavné problémy, s ktorými sa stretávajú, sú rovnaké ako v Portugalsku, ale v Španielsku je tá účasť vyššia, to znamená, že aj problémy sú menšie. Poukazovali napríklad na to, že V Španielsku je iná štruktúra organizácie VAV ako v Portugalsku, preto je možná vyššia účasť, zrejme je aj lepšia centrálna koordinácia, čo má pozitívny dopad na vyššiu účasť Španielska v horizonte 2020. Toľko zatiaľ ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz kolega Zorinio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebol som v delegácii, ale vo výbore ITRE, som vo výbore ITRE a volený poslanec za Portugalsko, tak je to pre mňa samozrejme veľ, Portugalsko veľmi dôležitá krajina pre mňa a preto som išiel na niektoré stretnutia zorganizované v Portugalsku počas tejto misie. A Počas týchto rokovaní sme si počuli mnoho návrhov k druhej etape implementácie Horizontu 2020. A už sme počuli teraz vyčerpávajúcu správu o tejto misii. Vypočuli sme si návrhy, ktoré tam zazneli. Niektoré kľúčové predstavy, nápady boli práve tie otázky transferov medzi regiónmi, aby sa zmiernil sociálny dopad nového vývoja e, v dôsledku výskumu a vývoja. A je dôležité, aby v tomto kontexte výsledky vývoja spoločnosť lepšie poznala tak sme sa dohodli a odsúhlasili, že výskum a vývoj sú dôležité, ale rovnako dôležité je podporovať projekty v ich počiatočných fázach. Prechádzame obdobom značného vedeckého pokroku, preto je potrebné podporovať takéto projekty, projekty, ktoré by mohli viesť k veľkým zmenám a zlepšeniam konkurencieschopnosti. potrebujeme podporovať projekty v raných etapách, keď sú to rizikové projekty, projekty, ktoré hľadia do budúcnosti, ale zatiaľ nemajú žiadnu istotu. Treba ich podporiť, lebo môžu viesť k veľmi vzácným záverom a výsledkom. Taktiež je dôležité posilniť spoluprácu medzi európskymi regiónmi, najmä tými, ktoré poberajú európske fondy ako je napríklad partnerstvo pre výskum v oblasti Stredomoria, čo je téma, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Tam potrebujeme posilnenú spoluprácu a primeranú podporu takýchto podpor- e, projektov, aby predstavovali pridanú európsku hodnotu alebo regionálnu pridanú hodnotu. Toto boli tie témy, ktorým by sme mali venovať pozornosť a to sú aj výsledky našej misie. Ďakujem. Teraz pani Martinez. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vďaka spravodajcovi za to, že sa zúčastnil misie. Ja som bola tiež na niektorých stretnutiach v rámci tejto misie A takisto som bola predsedničkou misie inej pre tento parlament. E, vítam správu, ktorú sme dostali. Vítam to, čo tu odznelo. Odpoveda to aj na mnohé moje obavy, na obavy, ktoré tu odzneli v tomto výbore v poslednom volebnom období a ktoré sa týkali obdobia do roku 2020. Spravodajca nám povedal závažné skutočnosti a niektoré ťažké témy pri príprave Horizontu 2020 sú stále ťažké. A je dôležité, aby sme sa v polovici programu obzreli na to, čo sme dosiahli a zabezpečili, aby bola komplementarita medzi projektami v horizonte 2020 aj interregionálnou spoluprácou. Je dôležité, aby nám bolo všetkým jasné, čo to znamená spolupráca naprieč projektmi. Komplementarita samozrejme by sa nemala pokladať za jednoduché zdieľanie fondov, financií, komplementarita naprieč programami naozaj znamená komplementarita. Do týchto programov sa zapájajú aj firmy. Na nešťastie nie všetky umožňujú zapojiť sa aj malým a stredným podnikom, ale je to extrémne dôležité v priemyselnom tkanive Európy, aby, a je to dôležité aj pre zamestnanosť. V Európe je priveľa centralizácie, povedala by som, a preto je komplementarita a konvergencia, konvergencia preto sú také dôležité. Niekedy zo správ, ktoré sme dostali z tejto misie do Portugalska, sa dozvedáme veci, ktoré nás e, na základe ktorých sme potom opatrní pri vyhodnocovaní niektorých, niektorých financií. A moja záverečná poznámka, všetky implementácie v rámci Horizontu 2020 sa musia riadiť pravidlami participácie. To sme takisto čítali v týchto správach a spravodajca má pravdu tom, keď hovorí, že musí byť participácia v rámci Horizontu 2020, participácia, spolupráca medzi univerzitami, ale také pravidlá, ktoré by umožňovali veľkým firmám sa zapojiť, také pravidla nie sú. Myslím si, že túto vec musíme doladiť. Pravidla pre participáciu sa musia tiež zrevidovať, aby tam mohli patriť aj firmy. Dámy a páni, Posledným bodom na programe je informácia, že zajtra ráno o 9. bude stretnutie koordinátorov a o 10. sa bude hlasovať vo výbore ITRE. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť, že ste boli takí trpezliví.